Poprosím vás, aby ste sa pousádzali a tak by sa nám snáď podarilo začať takmer na čas. V opačnom prípade by sme museli potom ubrať z tých zasadnutí, ktoré budú nasledovať a tí, ktorí by sa dostali na rad, eh, nakoniec by nemali dosť času a nemohli by prehovoriť. Eh, predpokladám teda, že máte všetci svoje ehm, zariadenia na počúvanie tlmočenia čísla kanálov máte tam vpravo, môžete si zvoliť eh, jazyk, ktorý vám najlepšie vyhovuje a ktorý by podľa vás eh, ešte urobil program zaujímavejším. Ja sa volám Jean Lambert, som poslankyňou Európskeho parlamentu a som aj eh, náhradničkou eh, výboru pre občianske práva, som zo Spojeného kráľovstva a zastupujem v parlamente Európsku skupinu Slobodnej aliancie. My si tu delíme vedenie schôdze medzi jednotlivými frakciami eh, a robia to ľudia, ktorí majú na starosti otázky azylu. Ja som bola eh, spravodajkyňou Európskeho parlamentu, eh, pracovala som na správe, o ktorej sa malo hlasovať minulý týždeň v Štrasburgu, ale výbuch sopky to prekazil a bude sa hlasovať až na druhej plenárke v maji. Vítam hlavne malckých pre predstaviteľov, pretože samozrejme azylový e, systém e, je dôležitý pre tú krajinu a sídlom tohto systému bude Malta. E, pokiaľ ide o Ehm, smernice, na ktorých pracujeme. Bola som spravodajkyňou pre e, smernicu o kvalifikácii. Ehm, bola som ňou, keď sa o tom rozhodovalo v rámci ehm, konzultácií. Teraz sa o tom e, konzult e, hovorí v rámci spolurozhodovania. Takže Máme tu predstaviteľov rôznych politických skupín, ktorí sa budú deliť o vedenie e, a samozrejme tí, ktorí sú e, zapojení do diskusie o azylových otázkach, môžu o tom hovoriť aj s predstaviteľmi národných parlamentov. Dnes popoludní e, vychádzame z toho, že existujú značné rozdiely, pokiaľ ide uplatňovanie existujúcej azylovej legislatívy, ale samozrejme Samozrejme, niektoré členské štáty sú vystavené osobitnému tlaku a robia si obavy, že niekedy ten nedostatok podpory od ostatných členských štátov im neumožňuje riadne vykonávať svoje povinnosti. V roku 2008 z tohto dôvodu Európsky parlament požiadal sieť Odysseus, ktorú tu máme dnes zastúpenú o vypracovanie právnej štúdie o otázkach prístupu pristahovalectva a azylu. Požiadali sme túto sieť, aby posúdila existujúcu azylovú legislatívu a aby predložila návrhy na jej možné zlepšenie. Samozrejme ide o to, aby sa vytvoril kvalitný, efektívny systém, ktorý by umožnil primeranú ochranu. Preto Naši popoludnejší rečníci budú hovoriť o rôznych aspektoch eh, tejto problematiky a plná štúdia bude k dispozícii o niekoľko dní, možno týždňov, to ešte nie je isté, ale aspoň dostaneme istú predstavu o tom, čo možno očakávať, eh, aby sme si to potom mohli riadne eh, naštudovať a aby sme nevychádzali iba z toho, čo si vypočujeme dnes popoludní. Máme tu viacero rečníkov, každý má pridelený 8-minútový rečnícky čas a členovia národných parlamentov aj Európskeho parlamentu budú môcť expertom klásť otázky a podeliť sa o vlastné národné skúsenosti. Okrem toho máme aj, ako vidíte, e, taký e, riadne nabitý dokument, ktorý určite stojí za to, aby ste si ho e, prečítali. A preto by som bez ďalšieho hneď odovzdala slovo prvému rečníkovi, profesorovi na Inštitúte pre európske štúdie na právnickej fakulte na Univerzite de Bruxelles, ktorý eh, je práve tu zastupuje akademickú sieť Odysseus. Merci beaucoup, madame la Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, vážení poslanci, Samozrejme, vysoko si ceníme za to, že nás, Európsky parlament za to, že nás poveril vypracovaným štúdie o budúcom spoločnom európskom azylovom systéme. To je aj dôvod, pre ktorý sme e, túto e, sieť Odysseus použili na vypracovanie e, dvoch e, štúdií, ktoré, na ktorých pracovalo 12 expertov z piatich členských štátov. Táto štúdia je rozdelená na tri časti. V prvej časti nás Európsky parlament požiadal, aby sme vyhodnotili spôsoby a výsledky hodnotenia aký v oblasti azylu, ktorý ktoré vykonáva komisia. E, tu by som e, všeobecne vyjadril poľutovanie, že hodnotenie sa zameriava skôr na právne uplatňovanie existujúcich nástrojov, než na ich politický dosah. Um, neberieme do úvahy ani to, že dublinské nariadenie nebolo riadne vyhodnotené. Na druhej strane treba oceniť úsilie komisie, predovšetkým v súvislosti s hodnotením smernice o azylovom konaní s cieľom zlepšiť hodnotenie tejto smernice, predovšetkým tým, že sa využije e, štúdia dosahu na hodnotenie tejto smernice. Zodpovednosť za túto e, situáciu v oblasti hodnotenia E, však nemá iba komisia, ale do veľkej miery aj členské štáty, ktoré neuplatňujú e, dôsledne opatrenia komisie z oznámenia z 26. júna 2006, ktorého cieľom je zlepšiť mechanizmus hodnotenia. E, treba dúfať, že príležitosť na uplatňovanie nového článku 70 Lisabonskej zmluvy sa využije na posilnenie hodnotiaceho mechanizmu. Druhá časť našej štúdie analizuje návrhy na prepracovanie, ktoré predkladá komisia. Tu musím povedať v mene všetkých svojich kolegov, že my pozitívne hodnotíme návrhy, ktoré predložila komisia z výhradov nášho principiálneho váhania, pokiaľ ide o dublinský systém, ktorý aj napriek istým zlepšeniam, e, ktoré by však mali byť e, hĺbšie, predsa len e, uplatňuje ducha solidarity z článku 80 Lisabonskej zmluvy. V našej správe sa uvádzajú e, na e, odporúčania, e, ktoré vypracoval kolega Francesco Majani, ktoré nebudem tu nejak hĺbšie rozoberať, ale sú predmetom záverečnej správy. Návrhy komisie, ktoré sa týkajú postupu pri prijímaní ako aj posudzovaní žiadosti o azyl e, vedú k e, zvýšeniu súdržnosti e, azylových konaní, takisto aj k plneniu povinností v oblasti ľudských práv a ženevských dohovorov. Môj kolega o tom bude hovoriť podrobnejšie. Moji kolegovia Jacques Jomot a, Jomot a Suzanne Sylvie Saroela budú eh, hovoriť predovšetkým o eh, právnych obmedzeniach, ktoré podľa nás by nemali byť predmetom e, politického kompromisu. A takisto sa bude hovoriť o procesných zárukách pre žiadateľov o azyl. Boli sme špecificky požiadaní, aby sme posúdili aj horizontálne otázky, ktoré sa vzťahujú na všetky právne nástroje, o ktorých je reč.

tu Laurence de Bosch a Earl Brenner e, eh, identifikovali dve eh, témy na e, interinstitucionálny trílog. V prvom rade je to identifikácia zraniteľných žiadateľov o azyl, ktorí majú osobitné potreby a ďalej zadržiavanie žiadateľov o azyl. E, budeme hovoriť aj o našich obavách v súvislosti s dôsledkami, s činnosťou členských štátov štátov vyvíjano mimo územia ich štátov, pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu presťahovalectvu. Tu hovoríme aj o možnostiach utečencov uh, uchádzať sa o azyl. Tretia časť našej štúdie formuluje návrhy na budúcnosť spoločného európskeho azylového systému. Už teraz je možné si položiť otázku, či by nebolo v dlhodobom meradle potrebné e, vybudovať skutočný spoločný európsky azylový systém, ktorý by vyhovoval vysokým ambíciám, ktoré si Európska rada predsa vzala dosiahnuť prísť na e, zasadnutie v Štokholme. E, tie návrhy, ktoré boli predložené, podľa nás nie sú e, dostatočne podložené. V strednodobom meradle sú voluntaristické, ale predsa len vedú k vybudovaniu dôslednejšiemu európskemu azylovému systému, ktorý by bol založený na úrade, ktorý má byť zriadený na tento účel, ako aj aj rozhodnutiami súdneho dvora. E, tu by som ešte chcel povedať, pani predsednička, že si vysoko ceníme, že dnes môžeme predložiť prvé výsledky nášho štúdia priamo pred Európskym parlamentom a že môžeme vyjadriť nádej, že e, bude naše úsilie užitočné a pokúsime sa byť e, k dispozícii spravodajcom aj pri ich ďalšej práci, ktorá je politicky náročná, ale aj technicky náročná. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne za e, váš úvod ktorý nás trochu uviedol do problematiky, o ktorej dnes budeme hovoriť a na ktorú teraz nadviažeme. Myslím si, že tí z nás, ktorí sú spravodajcami, e, budú s vami v kontakte. To môžeme povedať už teraz. Teraz by sme prešli k ďalšej časti nášho programu. E, ďalším rečníkom bude Žak Žamotúr, bude o všeobecných princípoch e, a usmerneniach na európskej úrovni, čo sa týka záruk pre žiadateľov o azyl. Nech sa páči, Žak. it should be red. It should oh, be turn red. yours off. Turn yours off. Merci, Madame la Présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, dámy a páni. Iba niekoľko minút som dostal k dispozícii, aby som vystúpil, ale rád by som vysvetlil dôvody, prečo je rozumné využiť základné princípy európskej legislatívy na analýzu dopadu, ktoré by sa týkali procedurálnych ústení e, pre žiadateľov o azyl v súčasnom návrhu komisie, ktorý sa týka revízie smernice o azyloch. To je iba jeden spôsob, ako môžeme preveriť e, a prehodnotiť štatút žiadateľov o azyl, ale je na členských štátoch, aby rozhodli, aký postup uplatnia. Aj keď zámer ostáva rovnaký, aby sme posilnili minimálne normy, ktoré sú zakotvené v súčasnej smernici, čo sa týka postupov, tak aby každý členský štát eh, do svojej legislatívy zaviedol tieto pravidlá. Teda je potrebné prijať rozhodnutie, na základe akých kritérií budeme definovať, aké základné postupy by eh, mali zdieľať všetky členské štáty, ktorých sa to týka a aké právne hodnoty by sa mali spájať s týmito kritériami. Teda od samotného začiatku problém zvažovania spoločných procedurálnych štandardov v jednotlivých členských štátoch je niečo, čím sa zaoberáme. Máme tu ženevský dohovor a jeho protokol, ktorý nezakotvuje žiadne procedurálne e, normy. Potom je tu odporúčanie záverov Vysokého komisára pre utečencov e, na úrovni OSN, ale tieto nie sú právne záväzné. A okrem toho neexistuje žiadna medzinárodná legislatíva, ktorá by sa vzťahovala na dodržiavanie ženského dohovoru. Máme tu tiež Európsky dohovor na zachovanie základných eh, práv a slobod, ale eh, keďže eh, došlo k istým rozhodnutiam, ukazuje sa, že tento dohovor nepokrýva azylové práva ako také, ale tvo. Ďalej sú tu odporúčania jednotlivých orgánov Rady Európy, ale tie tiež nie sú záväzné sami o sebe. Okrem toho je tu ďalší prvok, ktorý je dôležitý a síce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. A to opäť nás vracia k dohovoru, ktorý sa týka e, doplnkovej ochrany žiadateľov o azyl a tiež e, v rozhodnutia v súlade s článkom 13, čo sa týka minimálnych kritérií pre možnosť odvolania sa. Ďalej je tu ešte tretí zdroj, ktorý sa týka e, legislatívy Európskej únie. Tu sú dve možnosti. Po prvé je tu článok 47 Charty základných práv, ktorý odkedy nastúpil do účinnosti, poskytuje možnosť odvolať sa v prípade potreby, e, ktorá súvisí s legislatívou Európskej únie a to samo o sebe obsahuje základné kritéria. Čo sa týka administratívnych postupov, môžeme sa odvolať aj na článok 41 charty, ktorý pokrýva európske orgány vo vykonávaní ich e, úloh. Okrem toho sa môžeme zamyslieť aj nad tým, ako e, sa aplikuje smernica o postupoch. Bolo by potrebné, keby ju súdy členských štátov preverili, ale nenažili sme žiadne rozhodnutia e, súdneho dvora v tom čase, ktoré by sa stiahovali na tú smernicu. A to sa dá vysvetliť tým, že až do nadobenia účinnosti Lisabonskej zmluvy postupy, ktoré sa vzťahujú na súdne otázky, sa neotvárali rovnako ako v ostatných oblastiach a neadresovali sa súdnemu dvoru. No a v neposlednom rate je tu jurisprudencia samotného súdu na všetky ostatné otázky, ktoré sa vzťahujú na právomoci Európskej únie. Tu sa musia uplatňovať postupy, ktoré musia byť čo najefektívnejšie a najúčinnejšie na legislatívnej úrovni a ďalej, čo sa týka odvolania sa na súdnej úrovni. Toto je tiež zakotvené v zmluve. Je potrebné však postupovať e, obozretne, pretože e, je nevyhnuté vyhodnotiť najskôr horizontálne kritériá a všetky okolnosti, ktoré súvisia s daným prípadom. Teda náš e, úvodný záver je taký, že môžeme sa držať všeobecných princípov európskej legislatívy ako také, tak ako sú stanovené v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva na jednej strane a súdneho dvora na druhej strane. Teda v druhom štádiu, v procedurálnej skupine, sme sa snažili analýzovať rozhodnutia týchto súdov a chceli sme vytvoriť eh, zoznam princípov, ktoré by sme mohli označiť, že všeobecné princípy a ktoré by sa mohli transformovať potom do procedurálnych eh, uistení, čo sa týka medzinárodnej ochrany. Ehm, to možno sa zdá nedostatočné, pretože Vieme, že rozhodnutia súdu často uvádzajú, že sa týkajú konkrétnych prípadov, teda na základe takéhoto zoznamu, ktorý sme vypracovali, teraz musíme prehodnotiť nedostatky v súčasnej smernici a taktiež musíme zvážiť možný pokrok, ktorý by mohol vyplynúť z návrhu komisie. Teraz eh, dám slovo pani Sandrlie aby uviedla dva konkrétne príklady, pretože nemôžeme teraz prejsť všetky príklady, ale na základe týchto dvoch konkrétnych príkladov môžeme demonstrovať závery, ku ktorým pravdepodobne dospejeme. Voilà, je pense que ça y est, il est rouge. Alors deux exemples Ďakujem pekne. Dva konkrétne prípady, ako povedal pán Žomot, Nemôžeme teraz prehodnotiť všetky otázky, ktoré s tým súvisia a ktoré vyplývajú zo súčasného návrhu, teda iba dva príklady. Prvým príkladom, ktorý počiarkuje ťažkosti, ktoré existujú a právo na právnu pomoc, návrh po zmenenom znamená, že žiadatelia o azyl musia mať právo na eh, právnu pomoc ale najmä v prvej fáze e, tohto postupu, teda v administratívnej fáze, majú ťažkosti dostať túto pomoc a musíme teda zvažiť, či je to vhodné a či je to povinné, či v súlade s medzinárodnou legislatívou, e, či takto rozšírenie je povinné. V tejto súvislosti neboli e, ešte predložené žiadne rozhodnutia súdov, ale predsa len z rozhodnutí súdov môžeme vyvodiť, ako povedal môj predrečník, že ak niekto je mimoriadne zraniteľný a keď v tom, ktorom prípade ide o veľa, ak je tam obrovské riziko z hľadiska možnosti porušenia základných práv, tak je vhodné a tomu sa ešte budeme musieť venovať, že je tu tendencia k dobrovoľnému bezplatnému poskytnutiu právnej pomoci. Ďalšia možnosť, ktorá tu súvisí so členskými štátmi, to je možnosť zavedenia, možnosti odvolať sa, ktorú majú žiadateľa o azyl v závislosti od toho, ako ďaleko sa dostali od svojho začiatku svojej cesty. Možno by sme mohli postupovať príliš mm, detailne, ale na základe návrhu komisie, čo sa týka jednotlivých nástrojov, ktoré sú k dispozícii, odvolanie sa považuje za účinné iba ak je zamerané na odkladný účinok alebo rozhodnutie nemusí sa týkať jednotlivých žiadateľov azyl, ale ak sa dokáže prepojenie medzi dvoma právnymi problémami, e, ktoré sú jasné, a to sa často stáva, keď sme na území Európskej únie, teda tento záväzok uznávania, ak dôjde k odvolaniu, sa je potrebné pozastaviť e, e, príslušné opatrenie. Teraz e, uvediem dva príklady. Chcem Chcela som teda uvieť iba tieto dva príklady, pretože nemám viac času. Dúfam, že sa k ním ešte vrátime v diskusii. Oh, I mean, that... Ďakujem pekne. Tie dva príklady, ktoré ste uviedli, viem, že budú veľmi zaujímavé aj v diskusii. Už sa o nich hovorí, nielen v našom parlamente, ale na národnej úrovni. Teda sme veľmi radi, že ste spomenuli na tomto mieste a celkom ste sa k ním ešte ďalší kolegové vyjadria. Posledným rečníkom tejto časti je Francesco Majani a pôvodne sa mal venovať otázke toho, či členské štáty môžu dôverovať e, navzájom svojim azylovým systémom. To je nepochybne otázka, ktorej sme sa venovali už neraz a ak si môžu navzájom dôverovať, e, aký to má dopad, a ak si nemôžu dôverovať, e, aký toto má dopad na ľudí, ktorých sa to týka. Teda veľmi by nás zaujímalo, čo by ste nám k tomuto povedali. Nech sa páči, Francesco. Thank you, Mrs. Chairwoman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsednička, ctení poslanci parlamentu, drahí kolegovia, dámy a páni. Je skutočne cťou môcť dnes vystúpiť pred e, takouto, takýmto steným publikom koordinátor projektu Filip de Bruyker pripomenul, že máme veľmi e, konzekventné načasovanie, preto e, budem riešiť len jednu z vecí, ktorá sa týka dublinského systému. Tie ostatné veci e, sú samozrejme približené v správe. Ochotne zodpoviem na akékoľvek otázky v prípade, že čas dovolí. Ako pripomenula pani Lambert, moja prezentácia sa sústreduje na veľmi ošemetné otázky politicky aj z právneho hľadiska. Je tu nastolená otázka, či, si môžu, či môžu štáty vzájomne dôverovať svojim azylovým systémom. Predtým, ako odpoviem na túto otázku, je nevyhnutné zodpovedať na to, čo vlastne znamená dôvera v takomto kontexte. Čo môžeme mať na mysli, keď hovoríme o dôvere? Dôvera e, vo fakt, že žiadateľ o azyl nebude vystavený riziku v prípade, že bude e, postúpený, alebo teda odovzdaný inému členskému štátu a že nebude predmetom E, neludského zaobchádzania alebo nejakého ponižujúceho, alebo že nebude takisto predmetom prenasledovania alebo mučenia. E, dôvera preto znamená e, fakt, že ten dublinský prevod bude v súlade s princípom non refoulement a že bude možné ho efektívne a účinne vykonať. To je tá, právne, tá právna interpretácia slova dôvera v tomto kontexte. Ďalej je hodné poznamenať v tejto súvislosti, že absolútne rešpektovanie princípu non refoulement je ten stavebný kameň, na ktorým je postavený, na ktorom má byť postavený spoločný európsky azylový systém. A takisto je hodné poznamenať, že pokiaľ ide o medzinárodné právo, členské štáty majú povinnosť dodržiavať túto zásadu vždy, zároveň, aj teda v tých prípadoch, keď dochádza k prenosu e, žiadateľov azyl do iných členských krajín. Európsky súd pre ľudské práva e, sa veľmi jasne vyjadril v tejto súvislosti, keď zdôraznil, že členské štáty sa nemôžu automaticky spoliehať na úpravy, ktoré sú v nariadení Dublin a že namiesto toho fakt, že iný členský štát môže byť zodpovedný za preskúmanie žiadosti, to nezbavuje zodpovednosti za osud takejto osoby z pohľadu dodržiavania zásady non-refuma po takomto prologu, e, po tom, čo som si pripravil pôdu, tak povediať, môžem sa dostať k tej ústrednej otázke, či naozaj môžu dôverovať členské štáty azylovým systémom, ktoré majú Odpoveď na túto otázku e, v zmysle Ženevského dohovoru a v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach je, e, že môžu mať isté obmedzenú, obmedzenú dôveru vo vzájomné systémy. Nemôže to byť slepá dôvera, absolútna. Čo znamená podmienená dôvera? Na jednej strane všetky členské štáty sú stranami alebo sú signatármi Európskeho dohovoru o ľudských právach a musíme vychádzať z toho, z tej prezumcie, že budú dodržiavať svoje povinnosti. To je základom pre vzájomnú dôveru. Na druhej strane je pomerne jasné v rámci medzinárodnej judikatúry a rozhodnutí súdnych, že musí existovať možnosť túto prezumciu zrušiť. Inými slovami, musí existovať možnosť, že členský štát sa e, rozhodne e, neuskutočniť takýto prevod e, žiadateľa o azyl do iného štátu v prípade, že tie štandardy príjmu a záchytu sú pod štandardami, ktoré sú akceptovateľné alebo sú nižšie. Táto možnosť neodozdať niekoho v zmysle dublinských pravidiel je prítomná aj v súčasnosti, je to tzv. doložka o suverenite členský štát, ktorý obdrží žiadosť o azyl, sa môže rozhodnúť, že neodovzdá túto osobu do štátu zodpovedného a že sám vykoná preskúmanie žiadosti, alebo teda preskúma žiadosť. Ako dúfam, že sa mi podarilo objasniť doposiaľ, nie je to voliteľná možnosť eh, z pohľadu práva. Je to tá bezpeka, je to taký bezpečnostná doložka, ktorá eh, má zabezpečiť eh, súlad s základnými medzinárodnými štandardami toto ako teoretická, toto ako na teoretickej rovine, alebo teda na právnej rovine, ale pokiaľ ide o tú praktickú rovinu, tak v súčasnosti je táto záruka tak dôležitá, že nie je možné ju dostatočne zdôrazniť. Všetci, všetky nám je jasné, že tie azylové štandardy sú veľmi rozmanité v jednotlivých členských štátoch a takisto vieme, že podľa názoru UNHCR štandardy v niektorých členských štátoch nie sú plne v súlade s medzinárodnými štandardami. Takže doložka o suverenite je veľmi dôležitá na teoretickej ako aj praktickej úrovni. Tá doložka zjavne nie je e, dostatočná a mali by byť posunené záruky e, v zmysle non-refoulement. Z tohto pohľadu návrhy komisie, ktoré smerujú k reforme dublinského systému, e, si zaslúžia uvítanie a takisto aj podporu, pretože takéto návrhy v prípade ich schválenia by do dublinského postupu zaviedli dôležité právne zábezpeky, ako napríklad skutočná účinná, e, účinná opravný prostriedok proti transferom, ktoré sa dejú v rámci Dublinu. Toľko taká súčasnosť, ale keď sa pozrieme do hlbšej budúcnosti, bude možné v prípade, že e, na novo nastavíme európsky azylový systém, stanoviť pravidlo absolútnej dôvery. Inými slovami, bude možné odstrániť úplne pravidlo, akým je napríklad e, doložka o suverenite a bude možné nejakým spôsobom spochybniť e, odovzdania v zmysle Dublinu na základe princípu non-refoulement. Ja by som e, varoval proti takémuto postupu. Ja by som povedal teda nie v prípade, že spoločný európsky azylový systém bude vypracovaný v súčasných intenciách. Dovolte mi ešte krátkosti približiť tento bod, skôr ako to uzavriem. V prípade, že spoločný európsky azylový systém bude vypracovaný v tých súčasných intenciách, tak bude eh, sa vyznačovať dvoma štrukturálnymi eh, faktami. Poprvé, príjem eh, žiadateľov o azyl a určenie ich žiadosti a posunie ich žiadosti zostane v právomoci členského štátu, samozrejme ak za, za predpokladu harmonizovaných legislatív. Po druhé, z pohľadu medzinárodného práva jednotlivé povinnosti a zodpovednosti členských štátov zostanú tak, ako sú v súčasnosti Čiže ak vo svetle týchto dvoch charakteristík doložka o suverenite je dnes právnou nevyhnutnosťou, tak ja by som argumentoval za to, aby bola ponechaná v takomto systéme, aby aj v budúcnosti zostala nevyhnutnosťou. V podstate uvalenie takéto dôvery nejakým umelým spôsobom by bolo nedobrou skratkou, alebo teda zo zákona, kebyže to spravíme. Tá, tá dôvera nie je možné ju nadiktovať, musíme sa k nej dopracovať postupne v rámci spoločného azylového systému. Je nevyhnutné eh, podporiť eh, tie základy pre, pre dôveru. Musíme mať štandardy, ktoré budú plne v súlade s medzinárodným právom, ďalej nevyhnutné plne ich eh, dodržiavať a zaručiť to dodržiavanie. Či už to bude formou monitorovania, vzdelania bremien alebo posilňovania kapacít. V prípade, že budú etablované pevne takéto štruktúry, tak možno spochybňovať odovzdávania v rámci eh, Dublinu ešte stále bude možné teda takéto niečo spochybniť, ale tie praktické eh, dopady a niektoré nezrovnosti sa, v podstate sa stanú zanedbateľnými. Ďakujem pekne. Thank you. And thanks Ďakujem. our speakers for Ďakujem a ďakujem všetkým rečníkom za to, že nám poskytli eh, na pôdu pre rad e, praktických otázok, ktoré by sa týkali e, možného prepracovania aký týkajúceho sa azylu a verím, že sú to veci, ku ktorým sa budeme dnes popoludne opakovane vrácať. Viacerí už prejavili záujem buď o krátky príspevok, alebo o otázku. E, poprosím vás, aby ste obmedzili svoje vystúpenia na dve minúty, aby sme e, mali možnosť e, dať slovo čo najväčšiemu počtu rečníkov. Najprv dávame slovo Tomášovi Krulichu z Českého senátu. Vážení priatelia, chcel by som vás v krátkosti informovať o prerokovaní azylového balíčka. Senát sa azylovou problematikou dôkladne zaoberal a prijal uznesenia prakticky ku všetkým návrhom, ktoré boli publikované minulý rok. Vo všeobecnej rovine Český senát vyjadril súhlas s tým, že ďalšia harmonizácia je v budúcnosti nevyhnutná. Na druhej strane podotkol, že v prípade niektorých smerníc uplynulo málo času medzi ich implementáciou a medzi novými návrhmi. Senát preto nebol celkom presvedčený o tom, že uplynula dostatočná doba na to, aby mohli byť identifikované všetky problémy. Podľa Senátu by mali mať návrhy komplexnú povahu, aby nebolo potrebné e, uvažovať o ich ďalších e, úpravách. Ďalej, Senát Českej republiky neodporúča prístup žiadateľov na pracovný trh. Vedú ich k tomu skúsenosti so zneužívaním tohto nástroja. Ľudia prichádzajú predovšetkým z ekonomických dôvodov a obchádzajú predpisy, ktoré upravujú e, presťahovalecké postupy. Ďalej mal Senát výhrady k fungovaniu dublinského systému. Tento v súčasnosti považuje za systémové a funkčné riešenie a nevidí dôvod, prečo doň zasahovať. Senátu napríklad nebolo zrejme, na akom základe by Európska komisia vyhlásila neschopnosť jedného členského štátu zaoberať sa žiadosťami o azyl, ktorá, čo je jednou z kľúčových otázok. Ďakujem za pozornosť. Sorry, just a moment there. Uh, prepačte, ale ten koniec som celkom nezachytila, ten koniec vety. E, ďakujem za informáciu, ktorú ste nám poskytli v súvislosti so stanoviskom Českej republiky k viacerým otázkam vrátane Dublinu aj k otázke časového rámca, to znamená, koľko času potrebujú členské štáty na to, aby tento systém mohli začať uplatňovať. To je otázka, o ktorej sa hovorí aj na to, tomto mieste. Teraz eh, dávame slovo Ellen Brod Ďakujem. E, pani predsednička, e, chcela by som využiť prítomnosť našich expertov, právnikov na to, aby som sa ich spýtala na to, aké dôsledky predpokladajú, že bude mať pristúpenie Európskej únie k dohovoru o ľudských právach. A takisto, e, pokiaľ ide o rozhodnutia obidvoch súdov, predovšetkým pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa porušení e, azylového systému v Európe, ako aj porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach. A na posledné, posledného rečníka by som sa chcela spýtať na výhľady Európskeho e, azylového systému, e, či E, v súvislosti s, e, so zamietnutím žiadosti o azyl by sme si nemali e, dať otázku, či by sa nemal vytvoriť Európsky azylový súd, ktorý by bol najvyššou a poslednou inštanciou, a ktorý by mohol aj retroaktívnym spôsobom ovplyvňovať spôsob, akým fungujú národné súdy. Eh, chcela by som vás poprosiť o odpovede na tieto alebo či, či sa vy za, o, odpoveď, či sa zaoberáte týmito úvahami. Eh, ďakujem za tieto otázky. Poprosím eh, aj prípadne účastníkov, či mm, poslancov národných parlamentov, aby sa vyjadrili, pokiaľ majú záujem, aby sme sa tu nedominovali. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o ten prvý eh, moment, o ktorom by som chcela hovoriť, to je eh, už problematická záležitosť. Skutočne ide o možnosť eh, odvolania sa a opravných prostriedkov, ako aj účinnej nápravy. Toto je veľmi dôležitá vec. Mám dve rýchle otázky týkajúce sa konceptu bezpečnej tretej našej krajiny. E, ja e, e, viem, že v tomto smere sa vedú úvahy, je to dôležitá otázka a pokiaľ ide o bezpečné tretie krajiny, E, e, tu e, vzhľadom na ťažkosti, ktoré mali členské štáty s dosiahnutím dohody, sme sa vzdali myšlienky vytvorenia európskeho zoznamu. A preto by som sa chcela spýtať, či by nebolo potrebné e, prinajmenšom modifikovať e, prílohu 2 k príslušnej smernici, pokiaľ ide o bezpečné krajiny. Moja ďalšia otázka sa týka e, konceptu európskej bezpečnej krajiny, pretože od rozšírenia EÚ už tento pojem v podstate nemá zdôvodnenie, ale e, nepoužíva sa veľmi často a chcela by som vedieť, aký, aká je budúcnosť tohto pojmu v dotknutých dokumentoch. A posledná otázka e, sa týka trocha e, zvláštnej situácie, ale my si kladieme otázku, odkedy od akého momentu možno osobu považovať za žiadateľa o azyl a to v reálnom e, vyjadrení e, pretože v článku 6 e, smernice o azylovom konaní sa hovorí, že by sa tak malo stať v priebehu určitého časového rámca, určitých hodín od vstupu na územie. Ďakujem. E, to je niekoľko ľahkých otázok. E, kto by chcel začať? <laughs> Euh, euh, moja úloha bude veľmi jednoduchá. Ak dovolíte, k prvej otázke by som chcel e, navrhnúť, aby ste odložili e, túto otázku až e, na vystúpenie pána Label, lebo tento bude hovoriť o otázke, na ktorú ste sa pýtali. To by nám umožnilo ušetriť pár minút. A pokiaľ ide o problém e, konania procesnej stránky. Tu e, poprosím kolegyňu pani Sarolea. Ani nie, pardon. E, možno, že by sme sa mali vrátiť k otázke účinného opravného prostriedku. Keď sa hovorí o jurisprudencii Európskeho E, súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Nemožno povedať, že by, e, mal, že by odkladný účinok rozhodnutí e, súdneho dvora bol skutočne rozhodujúci. My sa často stretávame s tým, že v práve spoločenstva sa často spochybňujú niektoré, alebo tá sa vyjadria niektoré pochybnosti, ale Eh, eh, pokiaľ ide o interim measures, ktoré prijíma Európsky súd pre ľudské práva, tieto majú iný charakter a v prvom rade sa zameriavajú na eh, také opatrenia, ktoré súvisia s vyhostením alebo s vydaním osoby. A pokiaľ ide o rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, tu niektoré rozsudky všeobecne hovoria, že všetky eh, E, proste hovoria o opravných prostriedkoch, ale nie vždy jednotným spôsobom a e, opravný prostriedok by mal mať odkladný účinok, ale nie. V každom prípade je, pred, je potrebné poskytnúť e, možnosť požiadania o predbežné opatrenie. E, a tento odkladný účinok e, môže súvisieť s e, charakterom e, žaloby v zmysle článku 13. Čiže ak prenesieme túto jurisprudenciu na opatrenia týkajúce sa vypovedania z územia krajiny, tak e, môžeme predpokladať, že pokiaľ negatívne rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie medzinárodnej ochrany nemusí musí mať e, e, automatický účinok, ale pokiaľ nie je e, opravný prostriedok sprevádzaný automatickým odkladným účinkom, tak je možné postupovať inak. Keď sa pozrieme na súčasnú smernicu, táto smernica poukazuje na právo všetkých štátov s tým teda, že musia plniť svoje medzinárodné povinnosti povinnosti, ktoré vyplývajú okrem iného aj z jurisprudencie týchto dvoch e, súdov, ale štáty nemôžu, e, ne, nemajú veľký priestor na e, ďalšie záruky. Pokiaľ ide o návrhu smernice komisie a pokiaľ ide o účinnosť smernice v súvislosti s odkladným účinkom, je potrebné, aby sa viac menej vychádzalo vyplývalo z jurisprudencie Európskeho súdu pre ľudské práva, ale vo väčšine prípadov keď nebola žiadosť o medzinárodnú ochranu posudzovaná v rámci zrychleného konania, tak by opravný prostriedok mal automaticky odkladný účinok. Podľa tejto hypotézy by štáty nemohli automaticky e, uznať e, od kladný účinok, ale môžu zaviesť e, e, konanie, ktoré by umožnilo tento odklad. A tento odklad by e, nastúpil automaticky až do rozhodnutia súdu. Komisia navrhuje aj modifikáciu, a síce pokiaľ ide o konanie na hraniciach. Tento má automaticky odkladný účinok. Toto sú Ehm, veci, ktoré sú predmetom našich úvah. Predpokladáme, že v, katalóge, v katalógu medzinárodných práv by malo byť uvedené, v ktorých prípadoch e, nie je možné e, okamžite prijať rozhodnutie pokiaľ ide o návrh komisie týkajúce, týkajúce sa odkladného účinku, myslíme si, že by sme mohli e, takýto odkladný účinok umožniť e, v prípade všetkých opravných prostriedkov, ale to, čo komisia v súčasnosti navrhuje sa nám, nezdá byť správneho hľadiska priateľné. E, možno, že pani Sarola by chcela niečo povedať v prípade teda o právnej pomoci. Áno, pokiaľ ide o právnu pomoc, e, naozaj som o tom pred chvíľou hovorila veľmi stručne. Povedala som, že v tejto súvislosti sa otvárajú dve otázky. To je otázka povinného poskytnutia bezplatnej právnej pomoci a po druhé vhodnosti tejto pomoci. Pokiaľ ide o bezplatné poskytnutie právnej pomoci, e, tu E, nemožno e, to nejako spochybňovať. Ale na druhej strane existuje jurisprudencia, ktorá platí pre rôzne sektory a ktorá vychádza z dvoch kritérií na rozhodnutie, či sa má poskytnúť bezplatné, e, bezplatná právna pomoc každému žiadateľovi. Prvým kritériom je otázka vedieť, či ide o osobu, ktorá je zraniteľná. Pokiaľ je to zraniteľná osoba, tak samozrejme e, je e, vhodné poskytnúť bezplatnú právnu pomoc. Druhým kritériom je povaha dôležitosti spochybneného práva. Pokiaľ ide o základné právo, napríklad o vyhostenie kraj, e, osoby alebo Eh, ochranu osoby pred mučením, tak je potrebné poskytnúť vyššiu právnu ochranu. Ja používam výraz právnu ochranu, ale je to veľmi dôležité pre túto právnu etapu. A pokiaľ ide o administratívnu fázu, tak eh, tu eh, vstupujú ďalšie otázky, ale je potrebné, aby sa o tejto veci ešte hovorili. Po druhé, ide o vhodnosť. Vhodnosť nie z hľadiska nejakého veľkorysého poskytovania pomoci, ale z hľadiska eh, účinnosti tejto pomoci. Takisto to súvisí s procesnými zárukami pre žiadateľov o azyl, o azyl v administratívnej fáze. Je potrebné, aby dostali čo najvyššiu možnosť možnosť najvyššiu pomoc v tejto administratívnej fáze, aby nedošlo k e, chybe a toto by takisto mohlo uistiť e, Český parlament, ktorý si kladie otázku o vhodnosti použiť e, azylové konanie v prípade žiadateľov, ktorí vstúpili do krajiny s ekonomickými zámermi e, e, Čiže e, je potrebné, aby sa táto ochrana poskytovala a táto ochrana je dôležitá, alebo tá pomoc je dôležitá predovšetkým v administratívnej fáze, e, pretože e, sem vstupujú aj rôzne ďalšie subjekty, mimovládne organizácie a podobne a v tejto etape musia byť poskytnuté e, mnohé záruky. Táto právna pomoc musí byť bezplatná A samozrejme, mohli by sme hovoriť o tom aj viac, ale bola by to už e, skôr technická diskusia. Môžeme skúmať e, túto jurisprudenciu z hľadiska princípu e, legálnosti, nediskriminácie, a toľko by som chcela povedať na tému bezplatnej právnej pomoci. Položili ste aj otázku o bezpečných tretích krajinách s dvoma podotázkami. To znamená, či je vhodné ešte stále tento koncept používať a či tento koncept treba e, posudzovať aj v európskom kontexte. Pokiaľ ide o užitočnosť tohto konceptu, možno to je naivné a možno zjednodušujúce, ale mohli by sme si položiť otázku, či skutočne je vhodné zachovávať tento koncept, keď sa raz dohodneme na tom, že žiadateľ o azyl, na ktorého sa tento koncept aplikuje, by mal mať v každom prípade e, procesné záruky, ktoré sú ekvivalentné e, tým zárukám, ktoré majú ostatné osoby, pretože skutočne riziko vyhostenia z krajiny je skutočne e, vysoké. A takisto je dôležité, aby sme e, priznali žiadateľom o azyl práva na to, aby tento proces nebol nadmerne komplikovaný. A keď hovorím o právnych zárukách, napríklad patrí sem e, právo na osobný pohovor alebo právo na e, prezumciu a druhá odpoveď, pokiaľ ide o existenciu národných zoznamov, toto sa nám javí byť v rozpore s konceptom harmonizácie a európskeho systému. Argumenty, ktoré sa predkladajú na obhajobu takýchto národných zoznamov, nie sú dosť presvedčivé pretože e, európske inštancie majú najlepšiu možnosť e, stanoviť takéto minimálne zoznamy namiesto rozkuskovaných zoznamov v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pekne. Dúfam, e, že ma nebudete príliš obmedzovať Ja to, sa totiž nemôžem vyjadriť ku všetkým otázkam. Um, môj kolega Obrila B potom sa vyjadrí k tým, ktoré ja nepokryjem. Ale by som sa teraz viedol k dvom otázkám. Prvú z nich predniesol zastupca Českého senátu. Pokiaľ ide o Dublin, mm, myslím si, že ste mali na mysli e, mechanizmus e, odkladného účinku v článku 31 v návrhu komisie a pýtali ste sa na základe čoho komisia by rozhodla o odkladnom účinku takéhoto opatrenia. Ak dovolíte, ja si myslím, že dôvody sú veľmi jasne uvedené v návrhu komisie a síce, ak pôjde o porušenie toho, že úroveň ochrany bude pod štandardom Európskej únie. Niekto môže tvrdiť, že operácia je príliš komplikovaná, že nie je jednotná, najmä preto, že európske normy v tejto chvíli sú dosť nejasné ale komisia e, preveruje dodržiavanie legislatívy EÚ, odkedy bola vytvorená, už od roku 1957 má takúto úlohu a nemyslím si, že e, túto úlohu by nebola schopná splniť, e, že by nebola schopný preveriť to, či národné ustanovenia v azylovej politike splňajú požiadavky legislatívy Európskej únie. Teda, mm, Neviem, či toto ste mali na mysli, keď ste prednesli svoju pripomienku, ale ja som nadobudol e, z vašej pripomienky takýto dojem. E, ja si myslím, že komisia je schopná toto splniť. Čo sa týka e, konkrétnych krajín, už e, k tomu by som povedal jednu vec. Niektorí sa možno domnievajú, že v zákone sa niečo veľmi jasne hovorí o týchto komplikovaných otázkach a v skutočnosti to tak nie je Veľmi často sú v platnosti normy, ktoré umožňujú isté postupy a iné postupy zakazujú. A potom sú to postupy, o ktorých sa hovorí, ktoré mm, sa nedajú zaradiť ani do jednej, ani do druhej skupiny. Doložka o tretich krajinách na európskej úrovni sa považovala za buď za jednoznačne porušenie princípu non alebo za nepriateľné e, kroky. Toto boli dve stanoviska. Teraz sa odpoviem otázkou, ak dovolíte. Ja by som si dovolil položiť otázku. Čo presne Lisabonská zmluva hovorí, keď tvrdí, že spoločný európsky zelový systém musí zabezpečiť dodržiavanie princípu eh, non-refoulement? Mm, máme na mysli to, že je potrebné zachovať istú úroveň ochrany tak, aby neboli pochybnosti o tom, že sa neporušuje princíp non-reformu. Ak áno, tak táto e, doložka by sa mala vyňať e, za smernice Európskej únie. Takto sme chceli v podstate sformulovať celý náš mandát. A ak Lisabonská zmluva totiž tvrdí, že Európska azylová legislatíva musí zabezpečiť dodržiavanie princípu non-reformov. Eh, mali by sme pokryť takouto výnimkou všetky nejasné prípady. Isté, že ak eh, niekto chce hľadať postupy, ktoré možno dodržiavajú medzinárodné normy, o tom by sa dalo hovoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj tí, ktorých zaujíma spôsob postupu členských štátov voči tretím krajinám, možno eh, by vás zaujímala nedávna eh, štúdia UNHCR o eh, postupovej smernici. Ak sa nemýlim, tam sa uvádza zhruba 72 krajín, alebo viac ako 72 krajín, v prípade ktorých nebola dosiahnutá žiadna dohoda medzi členskými štátmi, že tieto krajiny sú bezpečné. A čiastočná dohoda, to sa stiahovalo na krajiny, kde napríklad je bezpečné ísť pre mužov a nie pre ženy. Mm, Takáto je teraz situácia v smernici o kvalifikáciách a táto štúdia UNHCR nepochybne je zaujímavým čítaním pre všetkých, ktorí sa o to zaujímajú. Zdá sa, že nikto ďalší sa už nehlási ani z národných parlamentov, ani z poslancov Európskeho parlamentu v tomto kole. Teda ak dovolíte, urobím niečo tak bude neslýchané a síce ukončím o niečo skôr túto prvú časť tak, aby sme mali viac času na otázky neskôr, pretože viem, že mnohí z vás chcú klásť otázky. Ospravedlňujem sa e, pánovi e, Lavelovi, ktorý už má niekoľko otázok, ktoré na neho čakajú potom záver našho podujatia. Teda rada by som teraz poďakovala našim rečníkom v prvej časti. E, nášho fóra a prejdeme hneď do druhej časti. Mesdames, et messieurs, Mesdames et messieurs, nous avons gagné. Dámy a páni, získali sme trocha času, preto navrhujem, aby sme pokračovali v našom rozlete. Poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Bien, je vous propose qu'après euh, ce débat rondement mené par ma collègue Jean Lambert, nous euh, takže nechceme strácať eh, ďalší čas, chceme eh, pokračovať. Poprosím, aby ste nepresiahli časový limit dvoch minút eh, pri svojich vystúpeniach. Ehm, ehm, ja som spravodajkyňou Európskeho e, parlamentu k smernici o konaní. Budeme hovoriť, e, pred chvíľou sme hovorili o horizontálnych otázkach a ja by som e, teraz navrhla, aby sme sa znova venovali týmto horizontálnym otázkam prostredníctvom dvoch vystúpení. Prvé pán, pani Heilbronner, ktorá bude hovoriť o otázkach zadržiavania žiadateľov o azyl. Okamžite vám odovzdávam, je to pán, pán K. Heilbronner. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, najhorúcejšia téma, uh, k nej sa veľmi rád vyjadrím. Totiž to zadržiavanie e, žiadateľov o azyl aj v súlade e, s plánovanou smernicou sú porušením, e, veľmi závažným porušením základných práv. Právna situácia je jednoznačná v tomto smere článok 5 odsek 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach hovorí o tom, že zadržianie a tiež obmedzovanie vycestovania je zakázané. Tie pochybnosti, ktoré sme mali, sa týkali um, týchto ustanovení e, súdny dvor buď úplne alebo aspoň čiastočne zmiernil naše očakávania. Niektorí pozorovatelia, ktorí sa vyjadrili e, k tej zásadnej francú, e, pardon, anglickej verzii, kde zadržanie žiadateľa o azyl je prístupné na zabránenie zmiznutia alebo na zabránenie e, nezákonného pricestovania. E, jedna zásadná otázka, ktoré sa venoval súdny dvor, je, či je priateľné aj vtedy zadržať žiadateľa o azyl, keď e, nie sú žiadne konkrétne ohrozenia verejného záujmu, či už bezpečnosti alebo nejakých iných verejných záujmov. Európsky súdny dvor pre ľudské práva v zásade prijal toto stanovisko hornej snemovne britského parlamentu, že v prípade porušenia nezákonného e, pricestovania a pobytu možných pristahovalcov e, je tam obrovská možnosť e, rôznych rozhodnutí a teda ešte väčší rozsah ako v bežných prípadoch, e, k, v ktorých ide o možné porušenie verejného poriadku. E, teraz budem citovať pasáž v angličtine. Všetko, čo sa považuje, sa týka toho, aby zadržanie bolo skutočnou súčasťou procesu na určenie, či jednotlivec by mal dostať e, povolenie na e, pristahovanie alebo azyl a nemalo by to byť e, povinné napríklad z dôvodu jeho prepojení na iné sily. To znamená, že e, ide tu o preverenie akýsi pomernosti. Keď sa pozrieme napríklad na praktiky z iných štátov, vidíme, že je tam obrovská škála rozdielnosti riešenia prípadov zadržania žiadateľov o azyl. Smernice a doterajšia smernica, ktorá sa týka azylových postupov a teraz aj smernica o prijímaní, podľa mňa veľmi správne e, stanovujú právny, e, právnu zásadu v tom, že samotná skutočnosť e, žiad, žiadosti o azyl nestačí na to, aby bol zadržaný žiadateľ o azyl. Ak toto ustanovenie nebude úplne ignorované, tak môžeme vychádzať z toho, že žiadateľ o azyl, ak má dokumenty alebo čaká na dokumenty, nie je to dostatočný dôvod, aby bol zadržaný. Teraz uvediem dôvody e, pre zadržanie žiadateľa o azyl, ktoré sú uvedené na návrhu komisie. Máme tu celý rad dôvodov Mm, okrem iného aj dôvod, ktorý sa týka skonštatovania určenia eh, identity alebo štátnej príslušnosti, ďalej dôvod hľadania dôkazov, na ktorých sa zaklada, žiadosť o azyl, ďalej dôvod, eh, že eh, by sa malo viesť predprípravné konanie a ďalej je tu dôvod narušovania verejného poriadku na národnej úrovni. Tieto dôvody podľa mňa sa týkajú tých požiadaviek, tak ako ich sformuloval Európsky súd pre ľudské práva. Sú s nimi v súlade. Otázka teraz nie, či by sme mali e, teraz uviezť nejaké ďalšie dôvody, či sú ďalšie dôvody potrebné. A aj tu je návrh rady. A ja si myslím, že by bolo vhodné, keby sa zaviedol dôvod, ktorý by sa týkal konkrétneho rizika zmiznutia, teda keby tam je skutočne e, významné riziko zmiznutia žiadateľa o azyl, ten bežný dôvod, e, ten sa uvádza v článku 5 odseku 1 E, litera F e, Európskeho dohovoru o e, ľudských právach a síce zabránenie nelegálneho pokračovania cesty Žety Lozel a tiež zmiznutia. Však myslím si, že je potrebné oprieť sa o konkrétne body a je potrebné tiež stanoviť ďalšie konkrétne požiadavky ktoré doposiaľ nie sú ešte známe. Ešte krátka poznámka, ak dovolíte. Ak to je správne, je tu riziko, že prispôsobenie sa alebo koordinácia dôvodov v súlade s dublinským postupom nebude celkom eh, v súlade. Tam sa uvádza, že zadržanie je povolené, ak rozhodnutie o transfere už bolo vydané to by napríklad nebolo potrebné, keby sa ako všeobecný dôvod e, uviedlo nebezpečenstvo zmiznutia tejto, takéto osoby. Parlament napríklad navrhol, aby takéto zadržanie e, bolo iba vtedy povolené, ak ostatné všetky možnosti už zlyhali toto, ak dovolíte, ja by som to dovolila značiť za nepraktické riešenie a nereálne riešenie, pretože ak ostatné prostriedky a nástroje zlyhali, tak eh, z pravidla už nie je možné ani zadržanie. Teda toto podľa mňa nie je rozumné riešenie. Ešte jedna pripomienka, ak dovolíte. Minimálne tvorenie azylového postupu, to je veľmi komplikovaná oblasť. Navrhovaný štatút hovorí, e, nehovorí o žiadnom konkrétnom trvaní, minimálnom trvaní. Je tu zásada pomernosti, ktorá platí a ja nesúhlasím s skeptickým postojom, ktorý sa uvádza v literatúre a síce, e, že je tu nebezpečenstvo, že členské štáty budú pristupovať k všeobecnému zadržiavaniu žiadateľov o azyl, ak sa nezavedie minimálne trvanie azylového postupu. Z mojej skúsenosti môžem povedať z nemeckých súdov, že máme e, dosť rozšírený e, súbor pravidel, ktorý sa týka aj ústavného súdu a veľmi presne sa preveruje, či sú dôvody na predlženie obdobia zadržania a aj tu v európskom práve sa snažíme trvať na tom, aby ak takéto dôvody nie sú, ak sú administratívne ťažkosti, tak je na orgánoch, eh, aby sa týmto prípadom eh, zaoberali. Neviem, či eh, budeme hovoriť o tom, či je tu diferencovaný prístup, keby sa zavedol napríklad v dobie 6 mesiacov. To by mohlo byť prípadne možno aj dlhšie obdobie na minimálne trvanie, napríklad e, ak e, dôvody pre zadržanie budú presahovať takéto obdobie, ak už bol pokus e, o útek alebo nejaké iné závažné porušenie povinností spolupracovať, tak je možné pristúpiť k takémuto opatreniu. Ešte čo sa týka postupového jazyka, nesúhlasím s výhradami, na základe ktorých formulácia v návrhu by nemala obsahovať, aby sme vychádzali z toho, že príslušná osoba nerozumie eh, jazyku, aj keď nejde o materinský jazyk eh, danej osoby. Podľa mňa to je dosť sporné. Ja si myslím, že aj v súlade s dohovorom by sa dodalo zjednotiť článok 9 odsek 3 v navrhovanom dokumente, čo sa týka efektívnej právnej ochrany vzhľadom na preplácanie nákladov. Podľa mňa to je v súlade so chartou základných práv. Ešte krátka pripomienka, ak dovolíte úplne posledná. Keď hovoríme o efektívnej právnej ochrane a bezplatnej právnej pomoci mali by sme hovoriť aj o praktických dôsledkoch. Iba naznačíme, ste, že Nemecko už nemá až tak veľa žiadateľov o azyl, ale v roku 1992 sme mali 400 40 tisíc zhruba žiadateľov o azyl a keď si predstavíte, že by sme všetkým mali poskytnúť bezplatnú právnu pomoc aj na administratívnej, aj na súdnej úrovni, tak eh, možno by sme všetkých súdcov, ktorých sú vôbec celom Nemecku, dokázali zamestnať, ale praktické to rozhodne nie je ani reálne. Ďakujem. Merci, monsieur. J'imagine que eh, vos propos... Eh, Ďakujem Eh, myslím si, že tu eh, odznie viacero otázok a ja mám niekoľko, ale najprv dozdám slovo pani Laurence de Bush, ktorá je konzultantkou eh, akademickej siete Odysseus a ktorá bude hovoriť o otázke žiadateľov o azyl, ktorí sú zraniteľnými osobami. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, vážení poslanci, v súčasnom stave práva spoločenstva e, smernica, ktorá sa týka minimálnej ochrany žiadateľov o e, azyl, to znamená smernica o e, prijatí, je jediným právnym nástrojom novej generácie, ktorý obsahuje špecifické e, ustanovenia týkajúce sa aj osôb, ktoré sú žiadateľmi o azyl a zároveň zraniteľnými osobami a osobami s osobitnými potrebami. Smernica o prijatie je teda pilierom právneho systému a umožňuje zraniteľným osobám získať prístup k špecificky prispôsobeným podmienkam prijatia. Napriek tomu e, e, Európska akademická sieť vykonávala štúdiu, ktorá mala e, skúmať uplatňovanie ustanovení smernici o prijatí, ale zistila, že mnohí niektorých prípadoch zostávajú jej ustanovenia e, mŕtvou literov. E, článok 17 smernice o prijatí e, neustanovuje vyslovne povinnosť štátu zaviesť postup identifikácie. Ale pokiaľ neexistuje postup identifikácie, vo väčšine prípadov nie je možné zobrať do úvahy osobitné potreby. Z jednoduchého dôvodu, že celý rad zraniteľných osôb nie je okamžite viditeľný a tu mám na mysli predovšetkým e, e, osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, ktoré nemusí zanechať viditeľné následky, ale spôsobuje traumu, ktorá e, bráni obeti hovoriť o tom, čo prežila. E, e, ten e, e, postup komisie rozhodne ide správnym smerom a nový článok návrhu smernice komisie v článku 21 jednoznačne hovorí o povinnosti členských štátov zaviesť postup identifikácie. Návrh komisie však podľa mňa e, predstavuje aj koncepčný problém, ktorý spočíva v tom, že komisia neuznáva zraniteľnosť ako kritérium osobitných potrieb. To podľa mňa vyvoláva problém na úrovni právnej istoty. Tento problém, tento koncepčný problém sa ešte zintenzívnil v e, texte rady z novembra 2009. Tento text obsahuje dva koncepty. Na, prvej, na, po, na jednej strane je to koncept zraniteľného žiadateľa o azyl, na druhej strane e, žiadateľa s osobitnými potrebami, ale medzi týmito dvoma konceptmi neexistuje žiadne prepojenie, preto sa do domnievam, že tento text rady nie je uplatniteľný. Je to skôr technický než politický problém a myslím si, že by bolo možné ho relatívne ľahko vyriešiť. Okrem toho, návrh e, komisie by mal podľa mňa lepšie zohľadniť e, postavenie zraniteľných e, žiadateľov o, azyl a žiadateľov s osobitnými potrebami s tým, že aj samotné členské štáty by mali eh, zaručiť účinné uplatňovanie tejto, tohto ustanovenia, čo nie je vždy tak. Eh, podmienky eh, prijatia teda musia byť prísne uplatňované. Zoberme si prípad žiadateľa o azyl, ktorý je zraniteľnou osobe a pozrieme sa na to z hľadiska e, smernice o konaní a e, dublinského nástroja. E, v texte komisie sa e, hovorí o návrhu e, dublinského nariadenia, čo je v poriadku, ale sú potrebné aj špecifické ustanovenia týkajúce sa zraniteľných e, žiadateľov o azyl a žiadateľov s osobitnými potrebami. Podľa mňa tento text nevyvodzuje potrebné dôsledky vyplývajúce z týchto konceptov. Zoberme si smernicu o konaní. Možno konštatovať, že že táto smernica nepredpokladá, že by členské štáty mali ustanoviť postup identifikácie. Čiže nachádzame sa v rovnakej situácii, v akej sme v súčasnosti vo vzťahu k smernici o prijatí. Existujú síce takéto e, ustanovenia, ktoré však nemajú povinný charakter a hrozí riziko, že zostanú mŕtvou literou. Ak sa pozrieme napríklad na deti alebo na osoby, ktoré majú e, závažné duševné poruchy alebo osoby, ktoré boli obeťami mučenia, znásilňovania alebo iných násilných činov, tak e, tu musíme hovoriť predovšetkým o samotnom konaní. E, tu sú dôležité dva aspekty. Na jednej strane je potrebné zvážiť e, samotný charakter tohto konania. Prečo? Je totiž zrejme, že trauma, ktorú prežijú E, žiadatelia o azyl majú za následok problémy s pamäťou, s koncentráciou a tieto problémy môžu mať aj vplyv na E, zaobchádzanie so žiadateľom o azyl. Je potrebné, aby sa na to prihliadalo aj v súvislosti so samotným konaním. Hovorí sa o tom v návrhu komisie. Druhý aspekt predstavuje prepojenie medzi stavom zraniteľnosti a dôkazmi, ktoré môžu byť e, dôvodom pre uznanie štátu, udelenie štatútu utečenca. Neexistuje konanie prostredníctvom ktorého by sa mohla identifikovať e, takto, takáto osoba v rámci azylového konania, čiže tento postup nie je riadne uplatniteľný pokiaľ ide o dublinské nariadenie, tu ústredná otázka stojí tak, či osobu je potrebné či osoba, ktorá má byť e, odovzdaná, či ktorá má byť predmetom transferu, je na to fyzicky aj duševne e, spôsobená. Osoby, ktoré sú vhodné na takýto transfer, eh, by mali byť riadne identifikovateľné, ale komisia nevyvodzuje eh, dôsledky z eh, tohto návrhu. To znamená, kto má o tom rozhodnúť, kedy toto rozhodnutie treba urobiť a e, o tomto rozhodnutí e, v návrhu e, nie je prakticky nič. Nástroje druhej generácie e, hovoria o e, potrebách zraniteľných žiadateľov o azyl a e, o osobitných potrebách a to je už samo o sebe veľkým krokom vpred, ale bola by potrebná lepšia koordinácia medzi jednotlivými nástrojmi, to znamená smernicou o prijatí, smernicou o konaní a dublinským nariadením. Takisto e, je potrebné, aby členské štáty účinne a efektívne prijímali a uplatňovali ustanovenia, ktoré obsahujú tieto tri e, texty. Musia teda vypracovať postupy umožňujúce identifikáciu. Tu je možných niekoľko scenárov. Možno si predstaviť e, postup identifikácie na základe právneho nástroja, to znamená, že každý každý z týchto troch právnych e, nástrojov by špecificky identifikoval e, alebo ustanovil e, postup pri identifikácii. To je jeden možný scenár. Samozrejme, tento scenár by bol príliš ťažkopádny a takisto by nemusel vylúčiť, že jednotlivé nástroje sú uplatňované e, rovnovážnym spôsobom. E, článok 21 návrhu smernice o prijatí e, o tom hovorí niečo, ale ja si myslím, že by sme mali skúmať eh, situáciu v krajinách, ktoré uplatňujú eh, túto smernicu a eh, Myslím si, že pokiaľ ide o identifikáciu v rámci Dublinského nariadenia alebo smernice o konaní, tak Eh, je potrebné postupovať eh, špecificky. Ja si myslím, že článok 21 by mal byť aj naďalej špecificky, ale eh, vstupuje sem aj časový problém a takisto existuje možnosť tretieho scenára, kde si možno na základe článku 21 zriati, e, kde je možné si predstaviť e, e, podrobenie sa žiadateľov o azyl dôkladnej lekárskej prehliadke. Takáto lekárska prehliadka sa už síce ustanovuje, ale mala by byť oveľa dôkladnejšia aj za týmto účelom. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem. E, je to zvláštne, ale nám sa teraz e, podarilo teraz dobehnúť náš náskok. V podstate sme ho stratili, ale teraz odovzdám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ako som už povedala, chcela som sa pána Heilbronera e, spýtať na otázku jazykov. Aj pani Dbuš hovorila o probléme mučenia, o e, traume, ktorej sú vystavené jeho obete. Ehm, mohli by ste spresniť, čo ste mali na mysli, keď ste hovorili o jazyku, ale teraz dávam slovo pánovi Hensu. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Keď hovoríme o kategórii zraniteľných žiadateľov o azyl, musíme si pripomenúť, že tieto uh, zahrňajú aj nesprevádzané maloleté osoby, osoby zdravotne poskytnuté, staršie osoby, tehotné ženy, um, uh, rodičov s malými deťmi, osoby, ktoré boli mučené, ktoré boli obeťou znásilňovania alebo fyzického či psychického násilia. Pokiaľ ide o identifikáciu týchto kategórií žiadateľov o azyl, táto by mala mala byť e, hlavným cieľom členských štátov, ako aj európskych inštitúcií. E, prax ukazuje, že techniky, ktoré používajú členské štáty, v tomto smere sú pozitívne, ale žiaľ, e, zriedkavé sú tie prípady, ktoré by sme mohli uviesť ako pozitívne príklady jednotlivé výskumy, ktoré sa doteraz robili, ukazujú, že e, členské štáty sa e, venujú len dvom či trom e, kategóriám z týchto osôb, konkrétne nesprevádzané maloleté deti. A E, nemožno však e, zabúdať ani na minimálne normy, ktoré obsahuje návrh smernice a takisto poskytovanie medzinárodnej ochrany podľa článku 20 a 21. E, tu sa väčšinou pozornosť venuje nesprevádzaným maloletým osobám, ostatné kategórie nie sú špecifikované. Myslím si, že by sme tento problém mali riešiť tým, že by sme e, zaujali spoločné stanovisko a vypracovali vhodné kritériá na e, identifikáciu. Každý členský štát by mal, e, za, mal prijať e, isté povinnosti vo vzťahu k žiadateľom o azyl aj v rámci solidarity s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Uh, Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. Voulez-vous réagir tout de suite ou est-ce que je prends tout de suite une deuxième question Ďakujem pekne. Chce niekto zareago- budete reagovať teda okamžite alebo druhú otázku počkáte? Myslím, že otázka maloletých bez prievodu je veľmi dôležitá. Takže by si to zaslúžil možno reakciu. A dám e, slovo Lorenz. Pán pred chvíľočkou, ktorý vystúpil, hovoril o zozname nemáme príliš veľa času a preto som sa nevenovala podrobne zoznamu, ale je to otvorený zoznam, nie je to vyčerpávajúci zoznam. Opakujem, nie je vyčerpávajúci. Môžete brať do úvahy akúkoľvek osobu, ktorá by splnila kritéria zraniteľnosti, ale či už spadajú do kategórie, otázka, či spadajú do kategórie mladých, alebo teda bez prievodu, alebo či sú staršie alebo handicapovaní, to už je potom následné hodnotenie. Keď ide o smernicu o príjmaní, tak e, sa to hodnotí takto, ako som spomínala. A aj v tej druhej smernici existuje istá podrobná definícia. Takéto je, takéto je tá väzba medzi týmito dvoma legislatívnymi nástrojmi. E, vy hovoríte, že dôraz sa kládol na maloletých, predovšetkým nesprevádzaných maloletých. E, samozrejme, toto je dôležité mať na pamäti takú, takúto takýto rozdiel a nástroje, ktorým sme sa zaoberali, sa sústredili viac na maloletých bez prievodu. A jedna z kategórií, ktorú som ja takisto uvádzala v mojej prezentácii, a to sú teda obete násilia, mučenia. Myslím si, že to je oprávnené, pretože títo ľudia sú zraniteľnejší. Je ťažké posúdiť, kto je zraniteľnejším, kto menej zraniteľným Každopádne dieťa e, už len z toho dôvodu, že je maloletým a a priori je bez prevodu, tak evidentne je e, výrazne zraniteľný. Zraniteľné teda toto dieťa. V niektorých členských štátoch sa neuznáva kategória zraniteľných žiadateľov o azyl. Oni teda tieto štáty uznávajú len niektoré kategórie. Toto e, viem potvrdiť. My sme si to všimli aj v rámci našej štúdie, e, vypracované v roku 2007. Sú členské štáty, kde lepšie e, pristupujú k takýmto žiadateľom, ktorí sú zraniteľní. A my sme vypracovali štúdiu, ktorá sa týkala 6-7 členských krajín a boli tam veľmi pozitívne prvky a navrhujem, aby ste sa s ňou oboznámili s touto štúdiou, pretože sú tam eh, isté elementy do, takých osvedčených postupov, ktoré sa dajú ľahko implementovať. Eh. Samozrejme sú aj členské štáty, ktoré eh, si nerobia svoje povinnosti, pokiaľ ide o identifikovanie zraniteľných žiadateľov azylu. <laughs> Poďme ďalej. Kesslund z Rakúska. Áno, stené dámy a páni. Hovoril som o minimálnom trvaní postupu alebo konania. Ja takisto si myslím, e, že sa od nás vyžaduje, aby e, tie konania boli čo najrychlejšie a aby čo najrychlejšie ten mes teda sa dopracovali k výsledku. O čo sú kratšie, o to je to humanejšie aj z pohľadu žiadateľov azyl ale zároveň je pre mňa dôležité, aby e, žiadatelia o azyl spolupracovali na konaní, aby sa teda rýchle završilo, aby dospelo k výsledku. E, tu nevidím nejaký problém, respektíve si myslím, že je dokonca veľmi dôležité, aby sme obmedzili nejakým spôsobom e, ten pobyt toho žiadateľa o azyl, aby sme dokázali ho prinútiť na istú spoluprácu. Určite by bolo vhodné sa zaoberať takýmito vecami, keď sa snažíme nejakým spôsobom vypracovať spoločný postup na európskej úrovni v tejto oblasti. Merci, je vais passer la parole à Madame R. Ďakujem. Pani Hens. Potom niekoľko odpovedí. Ďakujem pekne. Dve otázky. Prvá sa týka eh, zadržania. Tam mám veľké problémy a myslím si, že nie som jediná, ktorá považuje takýto prístup za veľmi ťažkopátny, komplikovaný. Vy ste hovorili, eh, pán Heibloner, že by ste tam radi ešte do, videli doplnený ďalší, ďalší dôvod, napríklad riziko zmiznutia alebo úteku, aj ste to nejakým spôsobom podložili. Domnievate sa, že v princípe e, tento nástroj zadržania by mal byť rozšírený? A sú nejaké analýzy, aké by to malo dopady nákladové na úrovni členských štátov? E, druhá vec, ktorá ma veľmi zaujíma, e, je skupina osôb, ktoré si vyžadujú ochranu. Na to sa musíme pozrieť podrobnejšie E, vy ste vymenovali už nejaké kategórie, e, teda osôb e, zraniteľných a ktoré si vyžadujú ochranu, ktoré by mali byť zohľadňované deti, osamelé matky, handicapovaní alebo teraz postihnutiami, akým spôsobom by sa to malo robiť, akým spôsobom klasifikovať a predovšetkým, aký typ ochrany by mal byť poskytnutý, o čo ide konkrétne, prečo vlastne ste ešte raz chceli objasniť toto, tieto kategórie Možno by ste to dokázali nejakým spôsobom podložiť na príklade konkrétnom. Ďakujem. Monsieur Heilbronner, sur la question de, de la détention des... Pán Heilbronner, v otázke väzby a nákladov a teda zadržania a, a tak ďalej. Myslím si, že tu treba rozlišovať eh, medzi zadržaním a obmedzením eh, slobody pohybu ja sa plne stotožňujem s vašim názorom, že je nevyhnutné, aby sme mali e, právne instrumentárium, e, ktoré, obme, ktoré obmedzí právo na pobyt e, žiaditeľov o azyl, aby sme práve predošli tomu, že, že tu príde k obmedzeniu slobody. Musíme teda mať iné, iné nástroje právne, ktoré nebudú spadať pod klasické vnímanie odňatia slobody alebo teda obmedzenia slobody, skôr sa to bude vzťahovať na veci, ktoré súvisia s pobytom. To je úplne nevyhnutné z môjho pohľadu na to, aby sme dosiahli e, cieľ e, čo najrychlejšie uzavrieť konanie v najrychlejšom čase. K e, vašej otázke, pani Ernst, samozrejme ja si nemyslíme, že by sme to mali rozšíriť. No, tak povediať ten rozmer zadržania, teda obmedzenia slobody žiadateľa azyl. Práve opačne, ja si myslím, že by to malo e, byť obmedzené. Možno to znie na, prvé na prvé počutie ako rozporuplné, ale, ale ako nelogické, ale myslím si, že je dôležité, aby e, sme sa pridržali toho, čo je podľa mňa dôležité, aby existoval e, osobitný dôvod. Nemôže byť teda nejaké zdôvodnenie, ktoré by správne, ktoré, nemôže to byť nezdôvodne, neodôvodnené odmetie alebo obmedzenie slobody. Musia tam byť pádne dôvody na to, aby sme mohli pristúpiť eh, k zadržaniu, respektíve k obmedzeniu slobody. A myslím si, že celé úsilie by malo smerovať k tomu, aby sme eh, si overili eh, princípy, platnosť princípov proporcionality, primeranosti. Takisto musíme konkretizovať tie dôvody, musia to byť vážne dôvody, musia tam byť, musíme sa oprieť o konkrétne argumenty, prečo dochádza k takémuto obmedzeniu nemôže to byť robené nejak paušálne a tak, aby sme dokázali viacero žiadateľov azyl do, do, dostať do istých skupín alebo do kategórií. Nie je mi jasné, či sú nejaké štatistické a empirické analýzy, ktoré e, sa týkajú nákladov, e, ktoré vyplývajú e, z takejto starostlivosti o žiadateľov o azyl. Na úrovni niektorých krajín existujú isté nákladové odhady, ale ja nedisponujem nejakými eh, výsledkami analýz, ktoré by hovorili o tejto nákladovej stránke. Ďakujem. K druhej eh, časti, k druhému bodu, pokiaľ ide o rozhodovanie o kategóriách eh, zraniteľnosti a ochrany, pani Debuš, tam boli také dve veci, ktoré vyplývali z otázky. Použijem príklad na ktorom budeme identifikovať tie kategórie zraniteľnosti. Dva príklady. Na jednej strane máte deti, ktoré sú zraniteľné. Ak máte malé dieťa pred sebou, tak ľahko ste schopní identifikovať, že toto dieťa je zraniteľné. Aký typ, aký druh ochrany by si vyžadovalo takéto dieťa? Odvíjalo by sa to v prvom rade od toho, či bolo v sprievode alebo bez sprievodu v prípade, že by sme zistili, že teda nebolo sprevádzané, tak by eh, potrebovalo zástupcu, eh, ubytovanie. Takisto by bolo treba poskytnúť eh, bežný, normálny život pre dieťa jeho veku, priestor na hranie, vo vnútri, vonku, takisto školskú dochádzku zabezpečiť. Takže to sú veci, ktoré by si dieťa vyžadovalo Pozrieme sa teraz na e, ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia. V rámci našej štúdie e, sme sa pozerali takmer počas ročného obdobia na 7 krajín, ktoré sú, popre, teda, ktoré sú pokročilejšie, pokiaľ ide o identifikovanie týchto kategórií zraniteľných ľudí, či už na praktickej úrovni alebo na úrovni ich legislatív. A čo sme si všimli je, že ich postupy, ktoré sa vzťahujú na identifikovanie, tak tie sú nastavené pomerne neformálne. teda je tam aj neformálna, aj formálna časť alebo element. Neformálne v prípade, e, že žiadateľ o azyl vstupuje do e, strediska pre príjem, o príjmacieho strediska, tak je mu poskytovaná napríklad sociálna služba, alebo sú tam zapojení sociálni pracovníci, vyškolení už od úplného počiatku. Je dôležité počiarknúť fakt, že musia byť vyškolení e, všetci zamestnanci, ktorí pracujú v takýchto príjmacích strediskách musia eh, byť vyškolení. Potom je oveľa jednoduchšie pre nich eh, vytvoriť si eh, vzťah vzájomnej dôvery s týmito žiadateľmi a ľudia, ktorí zažili nejaké traumatické zážitky. Nejde tu ani tak o vedenie nejakého rozhovoru a zisťovanie, či došlo k mučeniu. To môže trvať pomerne dlho, ale fakt, že existujú takéto neformálne diskusie, takýto kontext neformálnych diskusí, tak je jednoduchšie diskutovať o skúsenostiach týchto ľudí, ale treba potom stanoviť aj formálny postup pretože ten poskytuje istú mieru transparentnosti a právnej istoty. Je teda nevyhnutné zmieriť a zosúľadiť tieto dva, tieto dva aspekty e, ďalšie aspekty ochrany, ktoré sa vzťahujú na ľudí, ktoré boli obeťou násilia ktorí boli obeťou násilia. V prípade, e, že vyslovia také želanie, tak môžu ísť do stredísk, ktoré pomáhajú e, napríklad ľuďom s postihnutím alebo ľuďom, ktorí prišli o končatiny. A tam im môžu poskytnúť napríklad vozík invalidný a môžu e, napríklad zabezpečiť to, že budú mať bezbariérový vstup do svojho ubytovania, do svojho Takže tak to treba zohľadňovať. Ďakujem pekne. Ďalší e, rečník, pani Flotr. E, ďakujem, pani predsednička. Ja by som e, sa chcela vrátiť k otázke zadržiavania. E, E, pokiaľ e, tomu nerozumela moja kolegyňa vo vašom e, jazyku, totiž bol tam problém v preklade, pretože podľa toho, čo ste povedali, zdá sa, že vám ide o to, aby boli uvedené dodatočné dôvody týkajúce sa práv E, žiadateľov o azyl, ale veľmi masívnym spôsobom sa e, využívajú rôzne spôsoby, ako odradiť žiadateľov o azyl v členských štátoch. Ja si myslím, že by bolo potrebné nájsť primerané nástroje, ktoré by umožnili skontrolovať, akým spôsobom členské štáty využívajú tieto nástroje. Či e, tieto osoby, ktoré sú zraniteľné alebo ktoré boli prípadne vystavené mučeniu a či e, nie sú tieto osoby ešte ďalej vystavené e, nejakým e, neprimeraným podmienkam či ďalším e, zlému zaobchádzaniu pri E, v etape žiadosti o azyl. Myslím si, že je potrebné, aby sa skúmali aj tieto podmienky. Keď sú osoby e, zatvorené, tak procesné záruky e, musia byť zaručené, musia im byť poskytnuté a musia byť o nich informované v jazyku, ktorému rozumejú. A tieto osoby takisto by mali mať možnosť odvolať sa proti tomu tomuto e, odňatiu slobody a musia mať nárok na bezplatnú právnu pomoc, ktorá by im umožnila e, podať odvolanie proti zaobchádzaniu, ktoré možno považovať za neprimerané. E, Európsky parlament v súvislosti s návrhom komisie dal vypracovať štúdiu a konštatuje, že krajiny, ktoré nariekajú, že ich to bude stať veľmi veľa z hľadiska konaní a podobne. To sú práve tie e, štáty, kde sa oveľa vo väčšej miere pristupuje k zatváraniu či k zbavovaniu žiadateľov o azyl e, slobody. E, ide teda hlavne o takéto štáty a je potrebné, aby e, sme to aj na úrovni parlamentu konzultovali konzultovali. E, vy, ďakujem. Mohli by ste prosím poskytnúť ďalšie vysvetlenie, dodatočné vysvetlenie? Ja môžem vás opakovať to, čo som už uviedol. Ja som už viackrát spomenul princíp proporcionality a je samozrejme, e, že je potrebné e, vyhodnotiť proporcionalitu toho, ktorého opatrenia Nechcem nejakým spôsobom eh, potierať tento princíp proporcionality. Ten je mimoriadne dôležitý. Je pravda, že proporcionalita eh, sa musí konkretizovať a eh, dosť ťažko by mi padlo, musím povedať otvorenie teraz uviezť z nejaký súbor princípov, ktoré by sa stiahovali na všetkých 27 všetkých štátoch. Nemôžem to teraz uvieť, nemôžem teraz prejsť e, všetky otvorené body, ktoré je potrebné uzavrieť. Na čo predsa máme potom nezávislé súdy? Vychádzame z toho, že naše súdne systémy fungujú a iste sa tomu bude venovať aj z hľadiska orgánu, e, Európskeho orgánu pre azylový pohyb, eh, takéto orgány musia preveriť práve takéto skutočnosti. V Nemecku, to musím zapakovať, isté, že sú ešte stále problémy so zadržiavaním, ale nemám dôvod možno som trochu zaujatý, pretože som bol sám sudcom kedysi, ale nemám dôvod eh, nedôverovať sudcom. Nedôverať im v tom, eh, že tento nástroj budú využívať e, v protiklade s prístupom právneho štátu a proporcionality. E, ďalej, čo sa týka ešte otázky jazyka. E, toto je téma, ktorá je dosť sporná. Či sa má vychádzať z jazyka, ktorým človek hovorí, alebo tým jazykom, z ktorého sa môže vychádzať, že žiadateľ o azyl rozumie tomuto jazyku. Nuž, nie je to jazyk, ktorý by mali hovoriť, alebo ktorému mali rozumieť. E, toto je formulácia, ktoré ste použili vy, ale je to jazyk, ak prevezmeme formuláciu, e, ktorú poznáme, teda o ktorej môžeme rozumne predpokladať, že príslušná osoba je rozumie. Prepáčte, ale z mojej vlastnej skúsenosti ako azylový súdca ja som zažil mnoho prípadov, kde daná osoba zjavne veľmi dobre rozumie po anglicky, ale v tej chvíli, ktorej prišlo k tomu, ktorému prípadu, e, sa tvárila, že nerozumie ani slovo po anglicky, aby jednoducho skomplikovala e, celý proces. Podľa mňa by bolo e, rozumné aj v takomto prípade vychádzať z toho, že mala by, mal by sa používať jazyk, o ktorom môžeme rozumne predpokladať, že príslušná osoba mu rozumie. Podľa mňa e, tam nie je žiadny rozpor s Európskym dohovorom o ľudských právach, pretože samotný dohovor vychádza z toho, že musíme mať efektívne možnosti brániť sa proti nariadeniu na zadržanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, máme teraz opäť e, náskok. Teda, ak e, niekto by chcel položiť otázku, nech sa páči, máte možnosť. Nech sa páči, pán Žomot. Nuž, nie je to otázka, prvom slova zmysle. Je to skôr reakcia na otázku, ktorá tu odznela. Teraz by som sa rád vrátil k, k smernici o postupoch a k revízii tejto smernice. Nepovažoval som e, túto problematiku za uzavretú. Bolo tu navrhnuté niekoľko zmien, ktoré sú oprávnené na základe rozhodnutí buď Európskeho súdneho dvora alebo Súdneho dvora pre ľudské práva a to nemôžeme považovať za požiadavku, ak nebudeme vychádzať z toho, že odvolania sa prispôsobia potrebám v danej chvíli, ale v návrhu komisie sú isté zmeny. sú tam zmeny, ktoré sa zameriavajú na to, aby sme dosiahli rovnováhu medzi opatreniami na boj proti zneužitiu procesných možností a aby sme predešli prílišnému nahromadeniu žiadosti a aby, okrem toho sa to spomenulo, aj zapojenie samotných žiadateľov do procesu vyriešenia azylovej žiadosti. V tomto procese je potrebné poskytnúť tieto líder informácie, keď sa prehodnotuje tá ktorá žiadosť eh, na základe smernice o kvalifikáciách sa majú tieto informácie poskytnúť. To je jeden návrh a to by mohlo zjednodušiť a urýchliť niektoré konania žiadateľov o azyl. Ďalším príkladom je zmena, ktorá sa týka dodatočnej žiadosti, pretože potom, čo sa niekto týkrát uchádzal o azyl, teraz je možné, aby sa prehodnotili tieto prípady o mnoho rýchlejšie a aby sa netrvalo na tom, aby sa celý proces zbytočne preťahoval. Teda je potrebné spoločne zvážiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. Myslím si, že je tu pokus e, dosiahnuť rovnováhu na lepšiu ochranu šetiteľov osadil na jednej strane, ale taktiež zabezpečiť, aby systém neumožňoval zneužívanie pravidel. To je nepripustné, ale je potrebné veľmi razne rozlišovať medzi tým, čo je politicky možné a čo nie je správne hľadiska, pretože keď sa pozrieme na tom, čo už teraz je zavedené v dôsledku o rozhodnutí dvoch, týchto dvoch súdov, ktoré sme spomenuli, teda aké sú základné predpoklady. Musíme teda vnímať tento systém ako celok. Ďakujem pekne za toto upresnenie. Už nikto sa nehlasí o slovo, nikto už nechce položiť otázku. Teraz by som teda odovzdala e, slovo ďalšiemu predstavujúcemu tretej časti a síce to bude Simon Busutil. C'est fou ça. C'est pas normal. <laughs>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 Are we ready? Shall we start? Okay. Uh, shall we start? Uh, a few words. Ak dovolíte, najskôr by som začal v portugalčine, v mojom materinskom jazyku. Dobrý deň vám všetkým želám. Ja som koordinátorom z skupiny GUE v Európskom parlamente aj v tomto výbore a som spravodajcom pre otázky utečencov. Tiež som v kontakte s Európskym fondom pre utečencov a tiež s Európskym centrom pre utečencov. Máme tu profesora Kaliera a profesorku Jakulevičinu, ktorí vystúpia v tejto časti. A teraz by som e, bez zdržiavania odovzdal slovo profesorovi Kalierovi z Katolíckej univerzity v Luvani. Je tiež právnikom e, tu v Belgicku a je tiež odborníkom na právne postupy vo viacerých afrických krajinách. Zaoberal sa prípadmi, ktoré sa týkajú cudzincov, a voľným pohybom osôb v Európskej únii, taktiež utečencov. Vystúpi dnes na tému toho, kto preberá zodpovednosť za žiadateľov o azyl, keď Európska únia a členské štáty konajú mimo svojho územia. Nech sa páči, pán profesor Karlie, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ukončili ste e, svoju prezentáciu otázkou, ktorá súvisí e, s týmto podujatím. Výbor LIBE je autorom tejto otázky. Ja som ju nevymyslel. E, titulkom je teda otázka. A chcel by som zablahodlať tomu, ktorý je autorom tejto otázky, pretože myslím si, že je sformulované veľmi dobre. Myslím si, že v tejto otázke sú tri slova, ktoré je potrebné vysvetliť. Zodpovednosť je prvým slovom. Ďalej, aká je táto zodpovednosť? A tiež slovo kedy, respektíve keď. Akú zodpovednosť voči žiadateľom o azyl, ak členské štáty a Európska únia konajú mimo svojho územia? A teraz e, sa najskôr vyjadrieme k slovičku keď. Teda keď dôjde k tomu, že členské štáty konajú mimo svojho územia. Prečo začínam práve tým? Nuž preto, že v legislatíve Európskej únie aj v medzinárodnej legislatíve ani Európska únia, ani členské štáty nemajú zodpovednosť za žiadateľov o azyl a za utečencov e, mimo svojho územia. Vy už ste viackrát e, hovorili o tom, že všeobecná pripomienka, ktorá sa týka toho, že nemôžeme e, vyriešiť všetku chudobu a nešťastie na svete. Isté, ale iní zase hovoria, že sa musíme aspoň trochu snažiť pomôcť vyriešiť tieto problémy. Ale právny záväzok tu neexistuje. Nemusíme podporovať účastnícov eh, vo zvyšku sveta, ale okrem toho musíme hovoriť aj o tom, akú morálnu zodpovednosť nesieme. Keď eh, v Európskom parlamente alebo v národných parlamentoch, keď ste rokovali o, o dokumentoch, ktoré podporujú azyl, mnohí zdôrazňujú morálne obrovské morálne záväzky, ktoré má Európa voči žiadateľom o azyl e, na celom svete a tiež e, to, že zo štatistického pohľadu Európa prijíma relatívne málo žiadateľov o azyl, ale mňa zaujíma práve tá právna zodpovednosť. Akú zodpovednosť nesú členské štáty Európskej únie a únie ako celok, keď dôjde k nejakým eh, konaním, ktoré týkajú žiadateľov azylu mimo územia EÚ. No už Európska únia a členské štáty majú zodpovednosť voči utečencom, ktorí klopú na dvere. Keď eh, Európska únia a členské štáty presunú svoje dvere mimo hraníc Európskej únie, keď eh, napríklad umiestnia svoje dvere e, do Stredomoria, do Líby alebo niekam inam, tak e, aj tam budú utečenci klopať na dvere. Nie je absolútne žiadny právny záväzok, právna zodpovednosť, ale predsa len je tu istá miera zodpovednosti, ak Európska únia koná mimo svojho územia a v súlade s legislatívou spoločenstva aj medzinárodnou legislatívou existuje právna zodpovednosť, nie len morálna zodpovednosť. Teraz by som prešiel k druhému slovičku, k otázke zodpovednosti. Prečo potrebujeme takúto právnu zodpovednosť? Lisabonská zmluva v článku 78 o fungovaní Európskej únie hovorí veľmi jasne a odvoláva sa na medzinárodnú legislatívu a okrem iného aj na ženovský dohovor a tiež na princíp nenavracania, o ktorom sa to už dnes hovorilo. Teda eh, v súlade s národnou eh, jurisdikciou a v súlade aj s európskou jurisdikciou sa vychádza z toho, že členské štáty alebo Európska únia sú zodpovední len čo daná osoba spadá pod jurisdikciu. To neznamená, že musí táto osoba byť na území Európskej únie, ale táto osoba spadá pod jurisdikciu Európskej únie len čo sa dostane do kontaktu s orgánmi e, niektorého zo členských štátov Európskej únie. Len čo Európska únia založí orgány buď v Stredomoria alebo inde, ktoré sú v kontakte so žiadateľmi o, o azyl. Európska únia nesie zodpovednosť, aj členské štáty nesú zodpovednosť. Neexistuje e, zatiaľ žiadny e, rozsudok e, súdneho dvora v takejto veci, čo sa týka konkrétne otázky žiadateľov o azyl, ale v iných oblastiach už sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú inej oblasti legislatívy Európskej únie, napríklad hospodárske súťaže, to je oblasť, ktorá nesúvisí priamo s azylovou politikou alebo s presunom pracovníkov v rámci Európskej únie. Môže sa stať, e, že Európska únia nesie priamo zodpovednosť za ľudí, ktorí sú mimo územia Európskej únie, len čo e, vznikne akékoľvek prepojenie e, s s právom e, spoločenstva Európskej únie. A ešte posledná vec, ak existuje e, zodpovednosť, aká miera zodpovednosti tu existuje? A aký druh zodpovednosti by sa mal vnímať z hľadiska obsahu ale aj formy. Keď hovoríme o azylovej politike mimo územia Európskej únie, s tým súvisí aj otázka prijatia tejto zodpovednosti v aplikovaní azylovej politiky mimo územia Európskej únie. Pokiaľ ide o ten prvý, ten vecný problém, to je otázka zodpovednosti. Tu e, v správe, ktorá bola vypracovaná a chcel by som ju ocenil, a chcela by som oceniť e, aj prácu pani Violeta Molera, ktorá sedí v prvom rade a ktorá by možno vedela odpovedať aj na tie otázky, ktoré som ja e, neschopný zodpovedať, ale jej e, má veľkú zásluhu za vypracovanie tejto štúdie, pretože skutočne odviedla, odviedla vynikajúcu prácu, za čo by som sa aj chcel poďakovať. Hovorili sme o viacerých návrhoch, ktoré táto správa obsahuje. Nemám čas na to, aby som ich tu všetky vysvetlil. Ide tu napríklad o techniku opätovného začlenenia e, utečencov z iných štátov alebo poskytnutia regionálnej ochrany. Obmedzím sa iba na jeden bod. A to problém kontaktu či kontroly, napríklad e, v prípade krajín okolo Stredozemného mora. Myslím si, že je nesporné a nesporne potrebné, aby Európska únia e, mala charakter e, takéhoto eh, mixu migračných tokov, ale zároveň, aby kontrolovala tieto toky, aby kontrolovala prílev utečencov a žiadateľov o azyl, pretože viacerí a mnohí žiadatelia majú právo na to, aby im bola poskytnutá ochrana pokiaľ e, tieto osoby skutočne zodpovedajú politike, ktorú my uplatňujeme jednak v rámci únie, ale aj mimo jej územia. E, v tomto smere Frontex a ďalšie agentúry vypracovali politiku vstupu na územie EÚ, ktorá takisto predpokladá ochranu osôb, ktoré túto ochranu potrebujú a ktoré majú na ňu nárok na základe príslušných medzinárodných e, nástrojov. Um, a táto otázka sa týka nielen vecného, e, vecnej podstaty, ale aj e, formálnej stránky, pretože je potrebné, aby sa tie texty, ktoré boli vypracované, prakticky uplatňovali. Ako teda dosiahnuť, aby tieto texty, ktoré svojim spôsobom externalizujú európsku azylovú politiku, aby boli účinné a aby sa pri ich uplatňovaní dospelo k skutočnej spolupráci a spoločnej práci s tretími krajinami, ktoré sa nachádzajú za hranicami Európskej únie. Tu sa domnievam, že Lisabonská zmluva nám poskytuje odpoveď. Vraciam sa k článku 78 zmluvy, ktorý hovorí zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa v poslednom písmene, písmene G druhého odseku hovorí. Ide teda na začiatku odseku 78 sa hovorí, že parlament spolu s radou prijali opatrenia týkajúce sa európskeho systému v azylových otázkach, ktorý a to v bode G e, obsahu, a v bode G sa hovorí, ktorého súčasťou je partnerstvo a spolupráca s tretími krajinami s cieľom e, usmerňovať e, prílev osôb žiadajúcich o dodatočnú ochranu. Čiže je to partnerstvo a spolupráca s tretimi krajinami. Zdá sa byť nevyhnutné skutočne aplikovať túto myšlienku partnerstva e, partnerstvo, to znamená diskusiu rovného s rovným ale zároveň je to otázka spolupráce. Je to spolupráca s krajinami, s ktorými sa e, spolupracuje. Nie je to otázka dominovaného a dominujúceho subjektu. Tento prístup sme my v našej správe e, spresnili a označujeme ho ako e, globálny prístup, multilaterálny prístup ale e, myslím si, že e, mimo tejto, tohto priameho vzťahu medzi e, členskými štátmi EÚ a tretími štátmi to vstupuje aj tento ďalší prvok. Ehm, a pokiaľ ide o migračnú politiku a azylovú politiku, tak e, tu musíme, musíme sa na to pozerať z hľadiska medzinárodnej spolupráce v občianskoprávnych veciach. Hovoríme o Bruseli 1, Bruseli 2, Rom 1, Rím 1, Rím 2 ale e, takisto sa v HAGU konala medzinárodná konferencia o medzinárodnom práve súkromnom a e, uviedlo sa, že Európska únia by mala zrejme e, robiť všetko preto, aby sa e, dôslednejšie pridržiavala textov, ktoré boli prijaté. Týka sa to aj spolupráce e, štátov a účasti napríklad takých e, inštitúcií, ako je UNHCR, kde by bolo možné zabezpečiť reálnu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, tretími štátmi a samotnou EÚ. Toto je procedurálna, formálna otázka, na ktorú by som chcel upriamiť vašu pozornosť a chcel by som vás požiadať, aby ste o nej aj ďalej uvažovali. Ďakujem, to je všetko, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za veľmi jasnú a takú tak konciznú prezentáciu, veľmi zaujímavú, takisto, pretože sme sa posunuli od čisto právnického pohľadu na text smerom k morálnym a politickým dôsledkom ale samozrejme boli predložené aj praktické podnety a možné postupy. Nebudeme zdržiavať ďalej a odovzdáme slovo profesorke Jaku Levičiene, ktorá je profesorkou v Lotyšsku e, na Univerzite Mikolasa Romerisa, kde prednáša e, azylové právo a takisto e, oblasť utečenectva alebo utečencov bola aktívna aj ako právna poradkynia pre UNHCR a takisto na úrovni iných inštitúcií. Ona bude prezentovať svoj materiál v angličtine a bude hovoriť o tom, či e, doplnková ochrana, či nejaké výnimky v zmysle medzinárodného práva by mali byť e, transponované e, do, na úroveň členských štátov a bude sa hovoriť aj o rovnosti práv pre utečencov. Nech sa páči. Vážení poslanci, milí hostia. Ako už aj môj kolega, ja využijem dobrý príklad toho, že sa budem sústrediť na otázky a v rámci mojej krátkej, krátkeho príspevku budem mať eh, také dve oblasti. Najskôr hovoríme o prispôsobení eh, členských štátov na medzinárodné právo. Tu nám vzniká základná otázka, ktoré sú tie osoby, na ktoré by sme mali, ktoré by sme mali eh, poskytovať takúto, takýto typ ochrany v rámci doplnkovej ochrany. Po druhé, ak povieme jasne, že majú mať e, takéto osoby ochranu, tak ako dodatočnú hodnotu to prináša, nakoľko komisia v rámci svojho prepracovaného návrhu nerieši túto záležitosť. A napriek tomu e, zostáva záležitosť relevantnou e, v kontexte štokholmského programu. Na úvod popíšem v krátkosti problém. Ako viete, súčasný rozsah doplnkovej ochrany je obmedzený, pretože nie všetci, nie všetky osoby, ktoré potrebujú ochranu, spadajú v súčasnosti e, do znenia smernice kvalifikačnej. A toto bohužiaľ je e, v rozpore s cieľom smernice, nakoľko cieľom je poskytovať minimálne štandardy pre všetkých, ktorí potrebujú ochranu. Po druhé, ako sme si vedomi, existujú vážne nezrovnalosti, pokiaľ ide o prax na úrovni členských štátov pri aplikovaní doplnkovej ochrany, čo opäť istým spôsobom podkopáva harmonizáciu a cieľ harmonizácie na úrovni únie a takisto aj podporuje e, dodatočný pohyb e, toky v rámci únie. Samozrejme tieto e, problémy priznáva komisia vo svojej hodnotení vplyvu. Dovolte mi uvieť niekoľko príkladov tých osôb, ktoré sú mimo rozsahu doplnkovej ochrany, tak ako ho definuje článok 15 eh, kvalifikačnej smernice. A ja by som tu chcela povedať, že všetky tie príklady, ktoré budem uvádzať, eh, budú vychádzať či už eh, z medzinárodných povinností členských štátov, respektíve z súčasnosti existujúcej praxe na úrovni členských štátov. Najskôr by som v krátkosti rada hovorila o osobách, ktoré by mali mať ochranu v zmysle článku 3 dohovor o ľudských právach, ktorý hovorí o princípe non-refoulement, je paradoxné, že doplnková ochrana ako taká e, sa vyvinula historicky e, z princípu úplného zákazu e, nevydávania, nevyhostovania aj keď sú tu isté výnimky, kedy môžete pristúpiť k návratu osôb. Z tých výnimiek, ktoré som ja zahrnula, ktoré sa nachádzajú aj v tej kvalifikačnej smernici, vidíme, že sú isté osoby, ktoré sú vyňaté e, z ochrany, pokiaľ majú takýto štatút utečenca, ale ktoré nemôžu byť e, navrátené. Po druhé, môžeme hovoriť aj o osobách, ktoré by mali za výnimočných okolností e, požívať ochranu, ak povedzme nie sú, nie je možnosť s nimi adekvátne narábať na úrovni členskej krajiny, ich teda domácej krajiny. Druhá skupina, ktorú by som ja chcela spomenúť a ktorá nespadá do definície doplnkovej ochrany v súčasnej smernici sú tie osoby, ktorých rodinný život nie je možné zagarantovať v ich krajine pôvodu, tak ako by to vyžadoval článok 8 Európskeho dohovoru. Napríklad v prípade rodinných príslušníkov, e, príjemcov doplnkovej ochrany, ktorí e, bohužiaľ v zmysle e, smernice o rodinnom zlúčení nepožívajú e, špeciálnu ochranu. Alebo spomeňme takisto aj situáciu detí, predovšetkým tých bez prievodu, ktorých ochrana a ktorých najlepšie záujmy nie je možné zaručiť v ich krajinách pôvodu. Tretia skupina, ktorú by som rada spomenula, sú obete všeobecného násilia a porušení ľudských práv v mnohých takýchto situáciách členské štáty udelujú ochranu, majú špeciálne režimy ochrany ľudí, ktorí pochádzajú z, zo situácií konfliktu. Na úrovni Európskej únie máme, únie máme smernicu o dočasnej ochrane, ktorá ochraňuje vlastne ľudí, ktorí pochádzajú z oblasti všeobecného konfliktu a z oblasti, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Avšak táto ochrana je obmedzená len ak teda keď prichádzajú v skupinách. Keby prichádzali jednotlivo, tak e, takýto dôvod e, nie je uznávaný. Samozrejme, tu vzniká horizontálny nesúlad medzi takýmito nástrojmi azylovými a vedie to takisto nezrovnalostiam, pokiaľ ide o praktickú implementáciu na úrovni členských štátov. V neposlednom rade by som rada spomenula osoby, ktoré sú e, ponechané mimo rozsah doplnkovej ochrany, z dôvodu rozlišujúcich sa a rozchádzajúcich sa výkladov na úrovni členských štátov, čo znamenajú vlastne tieto pojmy, tieto koncepcie. Dovolte mi e, približiť koncepciu vnútorného ozbrojeného konfliktu. Ten výklad na úrovni členských štátov je veľmi rozmanitý, v dôsledku čoho v niektorých členských štátoch e, ľudia, ktorí e, pochádzajú e, z oblasti vnútorného ozbrojeného konfliktu, dostávajú ochranu, zatiaľ čo v iných krajinách ľudia, ktorí prichádzajú z tých istých krajín, nie je im priznaná takáto ochrana. A tu mám na mysli na krajiny ako Irak, Čečensko a tak ďalej. Čiže potom, čo som uviedla niekoľko príkladov ľudí, ktorí v súčasnosti sú mimo rozsah pôsobnosti doplnkovej ochrany e, v rámci smernice, teraz by som sa rada obrátila na tú druhú otázku, alebo venovala druhej otázke, aká je pridaná hodnota rozšírenia doplnkovej ochrany v porovnaní so súčasným stavom na dodatočné skupiny jednotlivcov. Poprvé, myslím si, že je tu, čo by sme mohli nazvať teoretickou bázou, v prípade, že spoločný európsky azylový systém vychádza z medzinárodných povinností členských štátov, tak potom musíme zabezpečiť minimálne štandardy pre všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Okrem toho, ak rozšírime rozsah ochrany aj na ľudí, ktorých príklady som uviedla, to by bolo v súlade s cieľmi kvalifikačnej smernice a bude tam aj dodatočný prospech, e, ktorý vyplynie z toho súladu medzi týmito azylovými nástrojmi. E, po druhé sú tu aj praktické dôvody, ktoré sú nemenej dôležité. Ak, je, ak sú explicitne pokrytí jednotlivci, tak to samozrejme prispieje k e, zníženiu nezrovnalostí, ktoré existujú na úrovni členských štátov a pri tej praktickej implementácii. Určite dobre viete, že tie diskrepancie už od začiatku boli identifikované ako to, čo priamo vplýva na pohyb občanov v Únii, na pohyb ľudí v Únii. Harmonizácia všetkých kategórií e, ľudí by viedla k zníženiu alebo k redukcii dodatočného pohybu v rámci únie. A určite súhlasíte, že neexistujú objektívnejšie kritéria pre harmonizáciu, akým, e, je, akým sú e, tie povinné požiadavky medzinárodného práva. A už existuje prax na úrovni niektorých členských štátov, ktoré sa odvolávajú na e, medzinárodné štandardy, na medzinárodné požiadavky tým, že poskytujú rozšírenú formu doplnkovej ochrany. A nakoniec z finančného a praktického pohľadu rozšírenie, ktorým by sa pokryli dodatočné skupiny ľudí, na ktoré by sa teda vzťahovala doplnková ochrana v rámci kvalifikačnej smernice, nezmenilo by to veľa z toho pohľadu, že členské štáty, respektíve väčšina členských štátov už e, tak či tak ochraňuje e, tých jednotlivcov, ktorých som spomínala vo svojich príkladoch a okrem toho e, nielen, že im poskytujú povolenia na pobyt, ale poskytujú im aj e, isté typy práv, právo na vzdelanie, na e, prístup k sociálnemu zabezpečeniu a k zdravotníctvu, čiže harmonizovanie a zosúladenie týchto kategórií v rámci kvalifikačnej smernice by viedlo k eliminovaniu nezrovnalosti a takisto by to vyriešilo otázku práva na pobyt. Nakoniec by som rada poukázala na to, že všetky kategórie osôb, o ktorých som hovorila a v súvislosti s ktorými som uvedla niektoré príklady a zatiaľ, čo hovoríme o rozšírení doplnkovej ochrany, toto všetko by sa malo rozlišovať od čisto súcitných dôvodov lebo členské štáty majú e, právo rozhodovať a zrejme navždy bude im ponechané takéto právo rozhodnúť o ochrane tých osôb, ktoré e, nie sú e, pokrývané medzinárodnými štandardami. Osoby, e, ktorých návrat by si členské štáty neprijali z dôvodu ich vysokého veku alebo z dôvodu nejakých technických problémov, ktoré súvisia s vyhostením, alebo v prípade, že došlo k ich dobrej integrácii do hostiteľskej spoločnosti. O týchto prípadoch som ale nehovorila, mala som na mysli tie prípady ktoré vychádzajú z medzinárodnej zodpovednosti členských štátov, ako aj zo súčasnej praxe normy členských štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne, pán profesor. Aj e, táto prezentácia nám poskytla mnoho nových informácií. Myslím si, že ste uviedli e, niektoré veľmi podrobné skutočnosti, ktoré sú za harmonizáciu doplnkovej ochrany v prípade ľudí, ktorí e, spadajú buď e, do oblasti mimo legislatívy alebo e, do oblasti medzi jednotlivými oblastiami legislatívy. Teraz by som rada dala slovo pani Flóter zo Zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rada vyzvala pána Kaliera, aby nám vysvetlil zodpovednosť Európskej únie v operáciách Frontexu, ktoré majú istý dopad. Nie všetko, e, čo sa deje, sa dá pripísať Frontexu, ale keď sa pozrieme e, na posledné dianie, e, viac ako 70 za 30 tisícov žiadateľov azylu by mohli mať nárok na medzinárodnú ochranu a zhruba 100 osôb je teraz z Lampadarusa, Mohli by sme si položiť otázku, kde Ehm, leží zodpovednosť, či sú to možní žiadatelia o, azyl alebo tí právoplatní žiadatelia o azyl. Teda za čo presne zodpovedný Frontex? Keď e, som toto nastolila s riaditeľom Frontexu, e, toho to príliš netrápi. On nesie zodpovednosť iba za logistiku. A zodpovednosť, samotnú zodpovednosť nesú členské štáty. Keď zakročíte v územných vodách členských štátov, to je jasné, ale keď Frontex sa angažuje mimo územných vôd, tak otázka zodpovednosti sa komplikuje, veľmi komplikuje. Ja by som bola rada, keby ste sa snažili zadefinovať, kto presne e, nesie zodpovednosť e, za neporušenie e, princípu nenavracania napríklad, alebo nejakých iných zásad, najmä vzhľadom na to, že Frontex je agentúra Európskej únie, teda mal by dodržiavať chartu základných práv. A tiež vzhľadom na vyhliadky toho, že Európska únia bude čoskoro ratifikovať eh, dohovor o ľudských právach eh, Frontex eh, podpísala medzinárodnú hodu, v rámci ktorej Lisabonská zmluva podlieha právu VETA Európskom parlamentu, ale keď sa tam rokuje s agentúrou, ako napríklad Frontex, Európsky parlament nemá právo zakročiť. Teda máme tu dočinenie tú situáciou, ktorá podľa mňa e, je dosť komplikovaná a bude mať dopad aj na praktické uplatňovanie azylových práv v Európskej únii. Nuž, Nemyslím si, že by sme mali e, rozdeľovať e, otázky medzi poslancov a akademikov. Teraz by som dal rád slovo pani Lambert. Nech sa páči. Ďakujem. Budem sa snažiť byť stručná vo svojej otázke. Hovorili ste o vzťahoch medzi tretimi, k tretím krajinám čo sa týka partnerstva rovných. E, mnohí z nás v parlamente majú obavy o to, že je to partnerstvo, ktoré nie je založené na um, rovnosti ľudských práv. A napríklad to sú členské štáty, ktorým veľmi záleží na presadzovaní dohôd s Líbiou, pretože niektorí využívajú e, Líbiu ako tranzitnú krajinu, niektorí sa vracajú do Líbie. Tu je niekoľko otázok, ktoré e, vyplývajú z toho, čo presne znamená partnerstvo v tejto súvislosti, pretože to má dopad a je na akýsi druh morálnej zodpovednosti, celkom isté na kroky, ktoré sa budú prijímať v oblasti spolupráce s krajinami, ktorým tak povediať úplne odozdávame celú našu azylovú agendu. Toľko teda k otázke kvality vzťahov. Ja som sa chcela opýtať na otázky doplnkovej ochrany a štatút utečenca. A či z výskumu, ktorým ste sa venovali, či členské štáty v skutočnosti pristupujú k týmto dvom skupinám podobne, aj keď smernica o kvalifikáciách umožňuje odlišený prístup k týmto dvom skupinám, teda ako to presne vyzerá v praxi. A pôvodne keď sme sa venovali smernici o kvalifikáciách pred niekoľkými rokmi, e, často sa hovorilo, že doplnková ochrana by bola iba krátkodobá ochrana. Je tomu naozaj tak? Na základe výskumov, ktorým ste sa venovali. A ešte jedna otázka. Čo podľa vás by malo sa stať s ľuďmi, ktorí nemajú nárok na humanitárnu pomoc, humanitárnu ochranu, tak ako je to v súlade so smernicou o kvalifikáciách, ale predsa len niektoré členské štáty tvrdia, že tieto ľudia sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny povodu, napríklad e, Zimbabwe, pretože je tam prostredie násilia a sú aj krajiny, kde žiadať o azyl je proti národnej legislatíve. Teda čo sa stane s týmito ľuďmi, ktorí sú v takéto situácii. Máte nejaké príklady, ako členské štáty pristupujú k takým e, ľuďom, ktorí nemajú právo na ochranu, ale členské štáty ich nechcú ani vrátiť do krajiny pôvodu? Ďakujem pekne teraz, pán profesor Karlie. Ďakujem, pán predsedajúci. E, najskôr, ak dovolíte, k otázke pani Flotter. Čo sa týka zodpovednosti, ako budeme pristupovať napríklad k Frontexu. Predovšetkým eh, treba povedať, eh, že kontroly hraníc, eh, ktoré prebiehajú na hraniciach v Stredomorí, aby som uvedol konkrétny príklad, v Spojených štátoch sú už isté precedenci o takýchto situáciách. Napríklad ľudia, ktorí prišli na člnoch z Haiti a chceli prísť do Spojených štátov. Pokúšali sa to na viacerých miestach, a boli v kontakte s viacerými orgánmi a pobrežná hliadka bola poverená veľmi pozorne sledovať ich aktivity a ich pohyby v územných vodách. A Američania k tomu pristupovali tak, že keď bolo potrebné uskutočňovať kontroly, kontroly mimo svojich územných vôd, teda v medzinárodných vodách, neniesli žiadnu zodpovednosť ani povinnosti dodržiavať žiadne právne ustanovenia, vrátanie ustanovenia o nenavracaní, ktorý je v článku 33 dohovoru o ľudských právach. Vláda Spojených štátov bolo im veľmi jasne uvedené, pripomenuté, že sa musia držať princípu uh, non-refoulement, ale oni zareagovali, že ak je to mimo ich územných vôd, tak sa tomu nebudú, nebudú venovať. Malo by sa jednotne interpretovať, ako sa bude pristupovať k azylovom právu. No, UNHCR sa domnievalo, že americká interpretácia princípu o nenavracaní bola nesprávna, ale diskutovalo sa o tom skutočne veľmi rozsiahlo. a Najvyšší súd v Spojených štátoch mm, zamietol to všetkých ostatných súdov a je potrebné dosiahnuť eh, to, aby sme vyjasnili, ako presne eh, sú prepojené súdy zo Spojených štátov a súd na medzinárodnej úrovni. Z nášho pohľadu môžeme v podstate súhlasiť s tým, že Spojené štáty nedodržali princíp o nenavracaní aj keď konali vo svojich eh, územných vodách. Eh, to už sa stalo pred tým časom a Výbor pre ľudské práva v Spojených štátoch implementoval občianské a politické práva v iných princípoch a veľmi jasne si uvedomujú, že takýto eh, postup voči haitskému člnu nebol v súlade ani s princípom o nenavracaní, ani s ostatnými princípmi. Teda každej legislatíve sú e, čierno-biele stránky a to sa vzťahuje na túto problematiku, ale princíp e, o navracaní by sa mal jednoznačne dodržiavať e, vo všetkých, na všetkých územiach. Čo sa týka Frontexu, ak dôjde k porušeniu e, základného princípu, čo je potrebné urobiť? Už predovšetkým je dôležité zhromaždiť všetky podrobnosti o situácii. Myslím si, že aj otázka, ktorú ste položili, jasne dokazuje, že niekedy veľmi ľahko podceníme e, dianie v tejto situácii. Často sa stáva, že ľudia sa uberajú, viacerí ľudia sa uberajú istou trasou a potom napokon sa niektorí odklonia a uberajú sa inou trasou. Teda nie je ľahké vyhodnotiť dianie v e, danej situácii a preto sa dosť ťažko určuje, aký dopad majú rozhodnutia Frontexu na celkovú situáciu uchádzačov o azyl. A mnohí z nich napokon dosť úspešne prichádzajú na územie Európskej únie. Dosť ťažko sa e, hovorí o podrobnostiach, ale keď chcete nejaké čísla, mali by ste e, povedať e, veľmi jasne, že chcete presnú číselnú analýzu v správach Frontexu, tak aby ste mali predstavu o tom, aký skutočný dopad majú takéto rozhodnutia na celú situáciu v pristahovalstve. Čo sa týka žiadosti o azyl, ďalej otázka pani Lambert, ktorá sa týka dohôd, ktoré už sú podpísané a aj tie, ktoré sa plánujú podpísať s tretimi krajinami pod zaštitou Frontexu. Pani Lambert zdôraznila potrebu partnerstva a aké dôležité je zabezpečiť plné dodržiavanie ľudských práv. V procese podpisovania dohôd s rednými krajinami s tým sa nedá inak ako súhlasiť. Možno je otázne, či sa dá tvrdiť, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu s istými krajinami a s inými nie, pretože nie vždy je to dopredu jasné. Európska únia je suverenným subjektom v, v procese vyjednávania a má právo na svoju suverenitu. A e, základným princípom musí byť dodržovanie ľudských práv, ale nedá sa e, vždy v predstihu uviesť, či dochádza alebo bude dochádzať k porušovaniu ľudských práv v niektorej konkrétnej tretej krajine. Keď ide o konkrétny vzťah medzi konkrétnou tretou krajinou a Európskou úniou. Môžu tam byť niektoré právne otázky na viacerých úrovniach. Sú tam aj ďalšie problémy, ktoré nepochybne sa budú spomínať v procese rokovaní. Ja som sa zúčastnila viacerých konferencií v Hágu a na základe mojich skúseností ako právnik môžem povedať, že medzinárodné vyjednávanie o medzinárodných dohovoroch e, sú veľmi komplikované. E, predchádza im e, obrovské množstvo prípravnej práce a práve táto príprava potom vedie k textu, ktorý je napokon ratifikovaný, aj keď celý proces trvá veľmi dlho. Napríklad čo sa týka ochrany dieťaťa alebo únosu, mechanizmy, ktoré e, sa zavedú včas, vytvárajú prepojenia medzi krajinami Európskej únie a tretimi krajinami, e, sú často účinné a vedú napokon v nejakej dohode, napríklad e, často otázky, ktoré sa týkajú detí, otázky, ktoré sa týkajú adopcií a tak ďalej. Je ten úvodný základ sa e, často veľmi jasne prejavuje v e, záverečnej verzii dohody. Je potrebné rokovať e, so všetkými krajinami, ktoré sa zúčastňujú tohto procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz, pani profesorka Jakulevičiere, nech sa páte. Možno by ste mohli zareagovať aj otázku pani Lamberts. Uh, Otázka, že či tie práva uh, príjemcov doplnkovej ochrany by sme mali posunúť aj na tých, ktorí majú štátu utečenca. Dôvod, prečo som to nespomenul v mojom krátkom príspevku, nebolo len z dôvodu nedostatku času. Ten dôvod je, že samozrejme my plne ocenujeme to, čo navrhuje komisia vo svojej prepracovanej verzii. Keď sa ale pozrieme na tie argumenty, na jednej strane zazneli argumenty proti tomu, aby tie práva boli postavené na rovnakú úroveň. Jeden z argumentov, ktorý už ste aj spomenuli, je fakt, že doplnková ochrana istým spôsobom je ochranou, ktorá je poskytovaná počas oveľa obmedzenejšieho obdobia ako v porovnaní s štatútom utečenca ďalší argument, e, ktorý zaznieval, je, že článok 78 odsek 2 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie vlastne rozlišuje medzi oboma štatútmi. Osobitne tým, že e, konštatuje, že, taký, že štatút utečenca by mal byť poskytovaný v rámci únie, zatiaľ čo sa neviadruje k štatútu, alebo teda tej doplnkovej ochrane aj na tej druhej strane zaznievali argumenty. Na to musím uviezť, že v našej štúdii sme nerobili nejaké nové prieskumy eh, praxe na úrovni členských štátov. My sme sa spoliehali na výskum, ktorý už spravili, alebo štúdie Ekrean a respektíve NHCR, vynikajúce štúdie, ktoré konštatovali, že argument, ktorý hovorí o obmedzenom trvaní doplnkovej ochrany neodráža skutočne tú realitu, pretože ľudia, ktorí dostanú doplnkovú ochranu, pobývajú alebo zostávajú dlhší čas a tá skutočná, skutočný problém sa týka integrácie. V prípade, že nie je možné integrovať, tak nie je možné poskytnúť im taký dlhý pobyt bez toho, aby boli zagarantované ich e, práva. Ďalej je tu argument, ktorý sa týka nediskriminovania. A myslím si, že samotná komisia v hodnotení vplyvu sa odvoláva na dve prípadové štúdie, ktoré boli vypracované Európskym súdom pre ľudské práva, kde súd rozhodol, že nemá tu byť nejaký rozdiel medzi osobami, ktoré pristupujú k príspevkom na dieťa, alebo majú prístup k príspevkom na dieťa v prípade, že majú štatút, ktorý nie je trvalý, alebo ktorý by bol dostatočne pevný a ktorý by im zabraňoval pri prístupe k takýmto príspevkom. Čiže nemal by tam byť rozdiel medzi osobami, ktoré majú trvalý štatút a ktoré majú takýto dočasný štatút. Obe skupiny majú mať prístup e, prídavkom na deti. Samozrejme sú argumenty, e, ktoré hovoria, e, že chceme jednotný štatút. Ak sa o to snažíme, tak potom by sme mali hovoriť aj o rovnosti práva a rovnosti možností. E, keď hovoríme o praxi na úrovni členských štátov a ako členské štáty pristupujú k otázke príjemcov doplnkovej ochrany a k tým osobám, ktorým bol e, udelený štatút utečenca. Jediné, čo môžem povedať, je, že nakoľko my sami sme nerobili nejakú analýzu, e, čo sa deje v členských štátoch, my sme sa spoliali na tie existujúce štúdie a tie konštatujú, že tu existujú nezrovnalosti. V niektorých členských štátoch sú, je takmer rovnosť práv v oboch skupinách utečencov a tých, ktorí požívajú doplnkovú ochranu. V iných členských štátoch je ich pomerne málo, ak si správne spomínam. A kolegovia moji, ktorí sa zaoberali e, touto analýzou, tak e, by mohli doplniť, ak dovolí pán predseda. Teda zistili sme, že len veľmi málo štátov e, využíva možnosti výnimiek ktoré e, umožňuje súčasná verzia kvalifikačnej smernice. Že pokiaľ viem, tak je takáto situácia. A čo sa deje s ľuďmi, ktorí nemajú nárok na doplnkovú ochranu v tejto chvíli, e, v mysle súčasného znenia smernice. Opäť ten fakt je jasný, sú to rozchádzajúce sa praxe, rozchádzajúce sa postupy na úrovni členských štátov, ktoré si to riešia rozdielne. V prípade, že niektorý členský štát poskytuje isté humanitárne, alebo teda pobyty na povolenie, povolenie na pobyt eh, na základe humanitárnych dôvodov, a čo je mimo eh, rozsahu kvalifikačnej smernice a dokonca niektoré členské krajiny to robia aj na dlhodobom, z dlhodobého hľadiska, nielen krátkodobo. Na druhej strane sú aj členské štáty, eh, ktoré hovoria o štatúte ako tolerovanom štatúte, o tolerovanom pobyte bez toho, aby udelovali povolenie na pobyt a bez toho, aby poskytovali práva, ktoré e, sú vlastné tým ľuďom, ktorí sa zdržiavajú na území krajiny. Sú dokonca členské krajiny, ktoré dávajú povolenia na pobyt dokonca aj tým ľuďom, ktorí vlastne sú vylúčení napríklad zo štatútu utečenca, ale ktorej nie je možné e, vrátiť z členského štátu z dôvodu absolútnej povahy non-refoulement alebo nevyhostenia v zmysle ľudsk- e, teda dohovor o ľudských právach. Kvalifikačná smernica teda je obmedzujúcejšia v porovnaní s tým, čo robia členské štáty vo svojej praxi. Muito obrigado. Eu confesso que agora estou preocupado. E ďakujem veľmi pekne. E, musím priznať, že troška sa obávam, pokiaľ o ten čas, ktorý nám zostáva. Ešte štyria sa prihlásili. Filip de Brucker. Viem, že nebude možné dodržať ten čas. Nechcel by som eh, ukratiť eh, tú časť, ktorú bude predstaviť pán posvetil o čas. No, vravíte, že sa zdržíte, teda, že nebudete sa hlasiť o slovo, Lorenz? ten Bružer. Vito Roze zo slovenského, slovinského národného parlamentu. Kto ešte? Mohli by ste uviesť meno? Nemám vás. Violeta Moronax. Spolu s Janem Kariérom, profesorom, som robil na, na tom externom rozmere tejto správy, alebo teda tohto náležitosti. A chcel by som sa vrátiť k otázke Frontexu, ktorá zaznela na začiatku a ktorá sa týkala zodpovednosti Frontexu. Tým, že Frontex e, je tak, takto zakomponovaný v rámci štruktúry e, orgánov, má povinnosť eh, plniť eh, svoj, svoj mandát a musí dodržiavať chartu v základných ľudských právach v zmysle článku 51. Takisto nariadenie o Frontexe po prepracovanej verzii v článku 1 opäť potvrdzuje eh, po, povinnosť Frontexu konať v súlade s ľudskými právami. To isté platí aj pre usmerenia smerom na Frontex, časti 1. Čiže ten problém sa netýka nejakého zrychnutia Frontexu, pokiaľ ide o tieto povinnosti, skôr ide o tie zábezpeky. V súčasnosti nie sú žiadne zábezpeky. V prípade, že utečenie alebo žiadateľ o azyl sa stiažuje na nedržanie princípu non refoulement, tak neexistuje žiadny spôsob, ako by to dal aký, aký, nejaký opravný prostriedok, ako by bolo možné to napáchané zlo odstrániť, odčiniť Čiže parlament počas rokovania o prepracovaní e, Frontexu nariadenia by mal možnosť takéto niečo napraviť. Takisto tu nie je mechanizmus monitorovania, keď ste hovorili o tom, že v Lampadúze bolo asi 2000, ktorí prichádzali, dnes ich je len 100. Kde tí ľudia zmizli? Pri rokovaní nariadenia EASO opäť sa naskytá možnosť pre Európsky parlament zaviesť doložku, ktorá si bude vyžadovať povinnú účasť EASO na každej operácii eh, Frontexu. Tak, aby mohli spraviť eh, profil týchto ľudí. Teda EASO, aby mohol vykonať nejaké profilovanie alebo profil týchto ľudí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, za spoluprácu všetkým, ktorí sa prihlásili. Viac menej sa nám podarilo dodržať náš časový program. Teraz by som rada odozdal eh, predsednícku stoličku Simonovi Busutilovi. Okay, dear friends, we will resume. Drahí priatelia, budeme pokračovať. Štvrtá a posledná časť, kde je jeden rečník, a síce profesor Henri Labaj, profesor na fakulte v Bayon, na univerzite Po. Aby som to krátko uviedol, je to profesor práva takisto je dekanom fakulte, eh, právnickej fakulty v Bayon. Eh, medzi jeho zájmy patrí spravodlivosť a, a otázky spravodlivosti v Európe, boj proti organizovanému zločinu, verejný, verejné právo, hnutia za slobodu a sociálne hnutia. Profesor Lab, Labaj eh, nám približí veľmi zaujímavú tému, ako zosúľadiť spoločný európsky azylový režim ďalej zodpovie na otázku, či pristúpiť ženevskému dohovoru, či posilniť právomoci podporného úradu EASO, alebo či vytvoriť Európsky súdny orgán pre azyl. Veľmi zaujímavé otázky. Som si istý, že dostaneme aj zaujímavé odpovede. Pán Labaj, nech sa páči, pán profesor. Merci, tak, ďakujem, pán predseda. Rovnako ako môj eh, kolega, pán Halbroner, som bol aj ja e, vyťahnutý, žreb, teda vy, vy, vybraný žrebovaním, ale e, my e, môžem využiť svoj čas, pretože máme jednak naskok a okrem toho tá téma, o ktorej by som chcel hovoriť, e, súvisí v podstate s prepracovaním e, spoločnej azylovej politiky. Ale ak mám hovoriť e, celkom vážne, v tom čase, ktorý mi bol pridelený, strany by som chcel e, informovať vaše zhromaždenie o našich úvahách týkajúcich sa Európskeho azylového systému. Prvá úvaha, rovnako ako e, to povedal predseda, pravdepodobne máme pred sebou voľbu medzi tým, čo sa týka reformy či prispôsobenia súčasného e, systému a e, vstupom do tretej fázy e, azylovej legislatívy. E, tu sa musíme snažiť tie veci riešiť v úvodzovkách radikálnejším či revolučnejším spôsobom. Skúsenosti s uplatňovaním európskeho práva však vedú k úvahe, že revolúcia nie je tou správnou cestou. Musíme byť pragmatickí pragmatici, realisti a musíme sa predovšetkým snažiť o účinnú azylovú politiku. Toto je dôvod, pre ktorý by som chcel jednoducho navrhnúť tri prístupy alebo tri možné perspektívy možného vývoja eh, azylovej legislatívy. Eh, prvý prístup, to je taký inštitucionálny systém, eh, prístup, ktorý sa týka právneho pohľadu. E, tu e, si musíme e, tento právny prístup musíme vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Poprvé, v súvislosti s článkom 17 Charty základných práv tu sa hovorí o potrebe zrevidovať azylové právo v EÚ. Prečo? E, dôvodom je to, že článok 18 charty hovorí, že právo na azyl je zaručené v ženevskom dohovore, ako aj v zmluve o fungovaní Európskej únie. Čo to znamená? Znamená to na jednej strane jednoduché uznávanie, ale slovo záručenie záruka, ktoré sa v tejto súvislosti spomína, nás vedie aj k ďalšiemu e, postupu, tak ako to ustanovuje Maastrichtská zmluva a ďalšie zmluvy. Čo e, konkrétne znamená táto záruka, ktorú predpokladá Charta základných práv? V zásade ide o ústavné zakotvenie azylovej politiky, ako, e, ako ju definuje um, zmluva o fungovaní Európskej únie, ale takisto ako ju stanovujú e, nástroje e, o doplnkovej ochrane. E, je potrebné teda, aby sa v plnom rozsahu ochraňovalo právo na azyl. Či sa to skutočne aj deje, nie je isté. Právo na azyl sa totiž v zásade opiera o text, eh, ktorý eh, ho ustanovuje, ale jeho uplatňovanie je eh, pomerne relatívne. Je potrebné, aby sa vykonávalo toto právo prostredníctvom príslušných textov. To znamená Ženevského dohovoru, zmluvy o fungovaní Európskej únie, a toto už znamená značný pokrok. Je to pokrok, ale e, teraz to závisí od sudcov, či nám povedia, že toto právo na e, azyl sa na území EÚ aj skutočne vymáha. E, E, a to isté platí aj o dočasnej ochrane, doplnkovej ochrane a tak ďalej. Toto je prvý otáznik. Druhý e, otáznik sa týka perspektívy ženevského dohovoru. Je to veľmi technická záležitosť. Bola otvorená diskusia, pretože jeden členský štát, e, Švédsko, E, vyslovne poukazuje na potrebu skúmať e, e, pristúpenie k ženevskému dohovoru. Čiže je to štokholmský program a tá otázka už je pred nami na stole. Ale je to uskutočniteľné. Európska únia má dnes právnu subjektivitu, má aj kompetencie v oblasti azylového práva a nemá nemal by existovať žiadny dôvod, pre ktorý by nemohla EÚ pristúpiť k ženevskému dohovoru. Ale tá situácia je zložitejšia, než sa javí. E, tento dohovor by e, znamenal zdieľané kompetencie. A je potrebné, aby sme e, to posudili, pretože skutočne je to zložitejšie, než sa to javí na prvý pohľad. Keď sa pozrieme na ženevský dohovor, tak e, uvedomujeme si, že je potrebné, aby sme postupovali podobne ako vo vzťahu k Európskemu dohovoru e, o ľudských práv, to znamená prostredníctvom protokolu, ktorý by umožnil umožnil Európskej únie, pri, únii pristúpiť k tomuto dohovoru. Ale či je možné to skutočne aj robiť, nie som si istý, ale bude sa o tom určite hovoriť v správe, ktorú v tejto súvislosti vypracuje naša skupina Odysseus. Čiže hovoríme o inštitucionálnych výhľadoch a právnych výhľadoch. Keď hovoríme o inštitucionálnych výhľadoch, tak e, musíme vychádzať z právneho výhľadu. E, ten inštitucionálny výhľad znamená možné zriadenie Európskeho úradu pre azyl. Pokiaľ ide o takúto agentúru, je ešte príliš zavčasu hovoriť o všetkých súvislostiach. Eh, existujeme, existuje tu isté nedostatočné fungovanie, eh, ktoré by bolo možné v budúcnosti riešiť. Prvý problém vo fungovaní to je eh, to, aké inštrukcie by takáto inštitúcia, takýto Európsky úrad pre azyl mohol vydávať. Mohol by Ehm, samozrejme, tak ako sa to hovorí v článku 18 ehm, ehm, nariadenia, že zkrátka skrátka bolo by potrebné túto ochranu vyriešiť na európskej úrovni. Ale je potrebné, aby sa vypracovali aj možnosti faktografickej analýzy, ktorá by bola oveľa dôkladnejšia. E, tu členské štáty analýzujú e, situáciu, ale nedostatočne do hĺbky. Je potrebné, aby sa táto situácia analyzovala aj v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú. E, ďalej je potrebné aj riešiť aj tento konflikt Zostávajú mi ešte 3 minúty a pol a tu by som chcel hovoriť o právnej o právnom prístupe k otázkam azylu. Ak chceme uvažovať o azyle z hľadiska základných práv a nielen z hľadiska verejnej politiky, tak eh, dnes je potrebné e, túto azylovú politiku e, vnímať z účelu, ktorý chceme dosiahnuť. Ale máme tu veľké e, prekážky. Je to neochota, tradičná neochota členských štátov v tomto smere aplikovať ehm, právo spoločenstva, ale ehm, tu sa vynárajú veľmi ehm, závažné prekažky, ak chceme hovoriť o skutočnej spoločnej politike, pretože keď to nechávame na národných e, sudcov, tak e, tú ochranu, medzinárodnú ochranu v podstate neposkytuje Európska únia. Čiže európsky sudcovia eh, ak majú európsky sudcovia mať právo eh, slobodne vstupovať do tejto oblasti, tak by sa tu prekračil, prekra, prekročili isté eh, línie, ktoré súvisia s národnými kompetenciami. takže Európsky sudca nemá možnosť e, zrušiť e, rozhodnutie národného sudcu. To môže urobiť iba národný sudca. Preto hovoríme o potrebe vytvoriť taký systém, ktorý by umožnil tento problém prekonať. Podľa mňa je v prvom rade potrebné zracionalizovať veci. To znamená, že pokiaľ dnešná harmonizácia azylovej politiky je z normatívneho hľadiska akceptovateľná, vôbec nie je akceptovateľná z právneho, z hľadiska právomoci. Prečo? Lebo e, sú to rozdiely medzi zaobchádzaním so žiadateľmi o azyl v závislosti od daného národného systému. Je potrebné dnes, aby sa azylová politika regulovala e, z hľadiska e, potreby individuálnej ochrany. A keď hovoríme o ochrane z hľadiska jurisdikcie, tak musíme si stanoviť priority. Ak e, dnes je prioritou, aby, e, sa, e, aby do tohto konania vstupovali aj sudcovia a aby odvolanie bolo k dispozícii všetkým. Ak pôjdeme takýmto e, smerom, zdá sa, že máme tu viacero možných ciest. Prvá ciest to je vytvorenie Európskeho úradu pre azyl, ja viem, že v návrhu nariadenia sú rôzne ustanovenia, ktoré by to e, stiažovali, ale táto európska, tento európsky úrad pre azyl bude musieť prijať istú doktrinu e, pri výkone svojich e, kompetencií bude musieť E, rešpektovať aj istú diskrečnú právomoc členských štátov. E, máme viacero príkladov, kde táto diskrečná právomoc štátov napríklad v oblasti e, konkurencieschopnosti existuje a je to administratívna doktrina, s ktorou pracuje aj Európsky súdny dvor je možné napríklad eh, požiadať eh, štáty, aby Eh, alebo umožniť štátom, aby sa odchýlili od týchto inštrukcií Európskeho azylového úradu. Ale bolo by potrebné to vždy zdôvodniť. Možno si to dobre predstaviť, pretože na jednej strane vychádzajú z Lisabonskej zmluvy, je možné eh, odvolať sa proti aktom agentúry. A to by platilo aj pre akty tohto úradu. Čiže nemožno vylúčiť hypotézu, že Európsky azylový úrad vydá inštrukcie, ktoré budú úplne v rozpore s požiadavkami Ženevského dohovoru. Po druhé, mali by sme využiť možnosť, ktorú ponúka Amsterdamská zmluva. A to znamená, v záujme práva je možné e, odchýliť sa e, v správaní štátu od riadiacich línií, e, čiže od práva únie. Nie je normálne, keď napríklad vo vzťahu k situácii v Iraku by sa v závislosti od toho, ktorý štát ide, e, kvalifikovali žiadatelia o azyl z tohto štátu odlišným spôsobom. E, a myslím si, že práve takýmto spôsobom, pán predseda, by e, sa mohla riešiť otázka právomoci či jurisdikcie v oblasti azylu. Sú to to však otázky, ktoré sú mimoriadne komplikované. You, uh... Ďakujem pekne, pán profesor Labaj. Teraz otváram diskusiu a chcem požiadať tých, ktorí chcú vystúpiť, aby neváhali a prihlásili sa. Point... Ak sa nemýlim, už tu zazneli otázky priamo na pána profesora Labajla. Možno ešte niekto ďalší sa chce prihlásiť. E, kto sa teda odváži ako prvý? Le danger, sinon, c'est que je reprenne mon exposé hein, et que ça reparte pour une demi-heure. Možno dôjde k tomu, že keď sa nikto neprihlási, že budeme ešte tu prednášať vám ďalšiu polhodinu. I wonder, uh, Professor Labajl, I wonder if you had... Pán profesor Labaj, neviem, či ste zaznamenali otázky, ktoré tu boli adresované v prvej časti. Možno by sme sa mohli vrátiť k ním, až kým nejaké ďalší kolegovia, možno ich napadnú nejaké ďalšie otázky. Nech sa páči. Myslím si, že tá zásadná otázka, ktorá tu padla v úvode, sa týkala možností ktoré ponúka Európska únia v súvislosti s Európskym dohovorom o ľudských právach a či by to boli revolučné zmeny alebo nie. Podľa mňa je potrebné pripomenúť, že Európsky e, súd pre ľudské práva, pretože dohovor e, o ľudských právach nezabezpečuje právo na azyl. Európsky súd pre ľudské práva sa snaží chrániť tie práva, ktoré sú chránené v Európskom dohovore pre ľudské práva, najmä v článku 3, ľudské zaobchádzanie, ochrana z hľadiska dodržiavania princípu non-formel, ale aj článok 8, právo na rodinu. A tiež e, právo na azyl. Teda paradox, ku ktorému môže dôjsť, je, ak by sme prekročili a ak by Európsky súd zasiahol takým spôsobom, e, ako funguje európska politika e, a síce, či európsky súdcovia môžu e, rozhodnúť o doplnkovej ochrane, ako napríklad článsku Franku 3, zatiaľ čo primárne právo o utečencoch v súlade s ženevským dohovorom by nespadalo do právomoci týchto sudcov. Teda došlo by tu k paradoxu v tom, že jurisdikcia by bola odlišná v rámci spoločnej azylovej politiky, doplnková ochrana a primárna ochrana v súlade s dohovorom e, by sa dostala pred sudcu. To je prvá vec. Po druhé, kontroly, ktoré uskutočňuje Európske súd pre ľudské práva a zdá sa, že po tom, čo pristúpi k týmto dohovoru Európskej únie, bude ešte jasnejšie, sú doplnkové kontroly a tieto kontroly sa týkajú konkrétnych prípadov. Neobjektívne e, využívanie dohľadu e, nad e, istými postupmi. Ide tu o náhodné preverovania možného porušenia ľudských práv. Teda myslím si, že Európsky súd pre ľudské práva je čoraz dôležitejší v tomto procese a nemali by sme ho vnímať ako náhradu za potrebu podobného vývoja v oblasti Európskeho súdneho dvoru, dvora. Európska únia musí niesť samotná zodpovednosť na svojich pleciach. Či by sa to malo poňať všeobecne alebo nejako konkrétnejšie, to sa uvedie v našej správe. A síce uvádzame tam, že špecifický tribunál, tribunál pre azylové otázky nie je reálnou e, možnosťou, pretože v zmluve sú isté prekážky a chceme, aby naše štúdie boli užitočné v Európskom parlamente a preto sme sa snažili zabezpečiť, aby všetky naše návrhy boli reálne a praktické. Môžeme povedať čokoľvek, isté, že, ale ak to nebude reálne, ak to nebude skutočne, tak to nemá zmysel. Teda je dosť nepravdepodobné, že budete mať Európsky súd, súd pre azylové otázky. Podľa mňa je to nemožné. Musíte sa teda snažiť aby spoločne s najvyššími súdmi v členských štátoch, aby Európsky súdny dvor umožnil jednotlivcom, aby poskytovali informácie a aby sa do tohto procesu mohli zapájať aj súdcovia z národných súdov, pretože tie veci sa najskôr riešia na národnej úrovni, až potom na európskej úrovni, pán profesor Heilbron. Myslím si, že Európsky súdny dvor v budúcnosti bude o mnoho silnejšie sa môcť e, zapájať do riešenia otázok azylovej politiky a presťahovalectva. Nie som celkom istý, či e, tento postup, ktorý teraz popisujeme, je vhodný na to, aby sme to dostatočne rýchlo a dostatočne jasne zabezpečili taký výklad európskeho azylového práva, ktorý bude správny. Preto neviem, či by sme nemali vytvoriť postup, na základe ktorého by fungovali akési poradné výbory a tie by dali možnosť súdom predložiť nejakú interpretačnú otázku, ktorá nie je záväzná pre ten, ktorý súd ale dáva tomuto súdu možnosť eh, inšpirovať sa pri rozhodnutí eh, týmto stanoviskom. Tento výbor by, pozostával z skupiny odborníkov, ktorí by boli schopní veľmi rýchlo a veľmi kompetentne rozhodnúť o takýchto otázkach a v prípade potreby by pomohli a mali aj väčší pohľad, rozhľad o celkovom dopade svojho rozhodnutia. Napokon takáto potreba sa ukazuje už aj z toho, že rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú, sa stiahujú na jeden konkrétny prípad, ale interpretujú sa v praxi členských štátov vo všeobecnej podobe. A z toho vyplýva celý rad problémov a ťažkostí členské štáty napríklad v smerniciach majú formulácie Európskeho súdneho dvora a to nie je nejako zriedkavé. Prevzali tieto formulácie a z toho vyplývajú obrovské problémy, pretože sa nesprávne rozpoznalo, že súdy majú iné funkcie ako Európsky legislatívny orgán. Európsky súdny dvor musí fungovať na všeobecnej úrovni a národné súdy fungujú na rozhodovaní o jednotlivých prípadoch e, a to sa nedá skombinovať. A to sa napríklad e, ukazuje aj na problémov s niektorými smernicami. Je partage évidemment e, l'opinion. hovorí pán profesor Labaj, ja súhlasím s názorom pána profesora Halbrona. Iba dve veci, ak dovolíte, by som rád povedal. neskôr jedna politická pripomienka. Súdny dvor si uvedomuje svoje vymoženosti. Hovoríme už niekoľko rokov o spolupráci so súdnym dvorom, aby sme mu pomohli riešiť prípady, ale nikdy sa z tejto spolupráce nič nevyvinulo. Podľa mňa organizácia právneho systému v Európskej únii sa nejako nezmenila za posledných 30 rokov napriek tomu, že vznikli súdy prvého stupňa to by sa dalo odôvodniť. Napríklad súd nechce zdieľať e, svoje právomoci so súdom prvého stupňa. To je prvá vec. Po druhé, veľmi e, intenzívne sa hovorí o azylových otázkach, e, spomína sa Frontex, ale nemáme k dispozícii žiadne čísla. Keď hovoríme o špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú azylovej politiky, musíme vedieť, či prúd prípadov, ktoré zaplavia sudcov, sú dostatočne veľké, aby odôvodnili svoju existenciu. Pred niekoľkými rokmi e, to boli e, varovania, ktoré hovorili, že e, na Luxemburgu na súde každoročne skončí 300 tisíc prípadov. Nemá význam zriadzovať systém, keď nemáme k dispozícii žiadne konkrétne čísla, ale v rokovaniach sa uvádzalo, že súdy už nebudú schopné fungovať, budú úplne zaplavené prípadmi. Nevieme, či by sme hovorili o tisíce, o desať tisíce, o dvoch miliónoch prípadov, nevieme. Teda predtým, ako začneme hovoriť o otázkach reforiem, ktoré boli kontroverzné, musíme mať na stole čísla. A potom je tu ešte otázka, ktorá totiž odznela. Myslím si, že podceňujeme význam rýchlosti v týchto konaniach. E, e, už tu odzneli problém, ktoré súvisia s zadržiavaním, ale my nie sme schopní poskytnúť e, dôveryhodné a rýchle odpovede na otázky, či žiadatelia o azyl si zaslúžia opravnenú ochranu. Teda všetky mechanizmy, ktoré fungujú v rámci právneho systému v Európskej únii, nie sú dostatočné a uspokojivé. Dokonca aj naliehavé konania neumožňujú, aby členské štáty predložili odpoveď do 72 hodín. Teda v azylových otázkach nepochybne potrebujeme trochu viac upresniť. Jean Lamber? Chcela som položiť otázku ohľadom vášho názoru na to, kde vlastne má miesto komisia v rámci celého tohto procesu, alebo či tam vôbec má miesto, lebo súčasťou úlohy komisie e, je práve tá monitor, ten monitorovací rozmer. Vidíme to ale aj v tých, tých našich rozmeroch, v poli sociálnom, e, čím komisia vlastne sprevádza e, nejaké, nejaký návrh, keď je nejaký problém s implementáciou, je vlastne súbor usmernení a mohli by sme sa baviť o hodnote a zmysl, zmysluplnosti takýchto usmernení. Keď si vezmeme jednu z tých malých úloh, e, ktoré boli zverené Európskom votornému úradu pre azyl, ide o azylové kurikulum, komisia vykonala podpornú funkciu, pokiaľ ide o monitorovanie úlohy e, podporného orgánu. Aká je vlastne teda akým spôsobom figuruje komisia v tomto rámci. V podstate tá odpoveď už odpovedala istú, no, otázka odpovedala, obsahovala istú odpoveď. Ehm, je to E, skutočne problém. Myslím si, že skutočne dnes, keď hovoríme o istom inštitucionálnom pokroku alebo o snahách zbaviť sa problémov, my vo francúzštine tomu e, hovoríme, že e, posúvame ten horúci zemiak na suseda, ale vstupuje sem istý mechanizmus, kde nie je celkom jasné, kto zohráva akú úlohu a kto e, má kontrolovať. Dnes e, by mohol Európsky úrad pre azyl e, veľmi seriózne vypracovať spoločnú azylovú politiku, ale kto sa dnes pokúsi posunúť tento Európsky azylový úrad ďalej E, to neviem, ale je tu napríklad možnosť, aby sa e, o tom hovorilo v pracovnej skupine v súvislosti s, e, so vzdelávaním sudcov. Myslím si, že to, čo sudca musí vidieť o azyle, azyle sa až tak veľmi neliší od toho, čo musia vedieť tí, ktorí má na starosti administratívu v tejto oblasti. A e, to isté platí o e, prístupe e, uplatňovania základných práv. Tu vstupujú rôzne národné citlivosti alebo prerogatívy zvrchovaných štátov. A to je realita. Štáty sú zvrchované a my musíme e, vypracovať právo na základe tejto reality. Túto otázku si musíme e, položiť, e, pretože s ňou súvisia ťažkosti, s ktorými sa stretávajú obete ľudské bytosti. Ďakujem. Sú prosím ďalšie žiadosti o slovo. Ak tomu tak nie je, ukončíme naše stretnutie. Chcel by profesor De Brucker, e, profesor De Brucker by chcel e, povedať pár slov na záver. Áno, mám niekoľko praktických informácií súvisiacich s tým, že ako ste zrejme pochopili, naša štúdia ešte nie je úplne hotová ešte na nej pracujeme. Je to náročná práca, pretože tá problematika je veľmi široká, ale Prakticky každý týždeň dostávame nové dokumenty, nové informácie, ktoré do nej treba začleniť, ale blíži sa to ku koncu. A vstúpili sme do diskusie s administratívou Európskeho parlamentu, aby sme mohli túto štúdiu ukončiť do budúceho týždňa tak, aby mohla byť e, skoro na to uverejnená. Samozrejme neviem, kedy sa tak stane, ale veríme, že tomu bude že, že sa tak stane ešte pred letnou prestávkou alebo možno až po nej. V každom prípade by to malo byť pomerne skoro a v tejto štúdii nájdete oveľa viac informácií, než e, sú tie, ktoré ste mohli počuť dnes, pretože na rozdiel od e, šiestich či siedmich otázok, o ktorých sa hovorilo tu, v štúdii sa hovorí o otázke, o mnohých ďalších otázkach hodnotenia, aký budúcnosti spoločného európskeho azylového systému. Ehm, hovorím to len preto, aby som pozbudil vašu chuť prečítať si štúdiu a verím, že bude pre vás užitočná a verím a je možné, že v budúcnosti ešte urobíme prezentáciu toho úplného textu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu dnešnú účasť, osobitne ďakujem Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán profesor De Brucker. Chcel by som sa poďakovať aj profesorovi Labajovi za jeho prezentáciu na tomto zasadnutí, ale ďakujem aj všetkým ostatným rečníkom a ďakujem vám mene výboru pre Eh, občianske slobody, spravodlivosť a eh, eh, ľudské práva. Ďakujem aj kolegov z národných parlamentov, ktorí boli dnes s nami a ďakujem celému týmu z Odysseus. Ďakujem vám za vašu účasť. Týmto končím.